empty. We are six colleagues and we start. Takže je tu trošku prázdno, ale je nás tu sedem aspoň, tak môžeme začať. Včera večer bolo zasadnutie koordinátorov e, e, rozhodnutia, máte vo vašich e-mailoch a pokiaľ by ste sa kto chceli k tomu vyjadriť, pripomienkovať, samozrejme môžete tak učiniť. Takže máme e, dnešný program pred sebou. Začneme s pravodajcom pánom Lukekardom. Bude hovoriť o možnostiach, o tom, čo všetko chýba v, návrhe, e, v návrhu rozpočtu. Takže pán Lukekard, máte slovo. Ďakujem pekne. Áno, mali sme stretnutie tieňových spravodajcov. Chcem sa im poďakovať za e, účasť a určite nepreháňam, ak skonštatujem, že máme dobré, že to bolo veľmi e, dobré, plodné stretnutie a celkovo možno konštatovať dosiahnutý konsenzus e, v predmetnej záležitosti. Samozrejme, treba sa venovať dvom okruhom. To, sú, to je stanovisko ohľadom politických priorít, to vám bolo zaslané, a potom máme e, pozmenujúce návrhy k, e, k návrhu rozpočtu. 23. júla je termín na predloženie pozmenujúcich návrhov k tomu dokumentu. Možno konštatovať, že ak sa pozrieme eh, na nový postup, tak eh, možno konštatovať, že eh, situácia je veľmi komplikovaná. Nebude druhé kolo. Máme teda len jednu možnosť, jedno kolo a musíme byť preto rozumní od samého začiatku. Domnievam sa, že tá nová situácia potvrdila eh, to, že rada má nové právomoci a chcú využiť tieto právomoci eh, na to, aby presadili eh, rôzne škrty a ja sa dotknem tých vecí, ktoré sa nás týkajú. Tie škrty sa týkajú 25 miliónov celoživotné vzdelávanie, 100 miliónov e, na zamestnancov, 8 e, miliónov v oblasti Erasmus, Erasmus a potom e, ďalšie milióny v iných rozpočtových kategóriách. E, argumentácia rady je taká, že takéto škrty sú nevyhnutné aj na úrovni členských štátov. Ja si však myslím, že to je dosť e, e, nelogický uzáver je veľký rozdiel medzi tými krásnymi stratégiami, slovami, ktoré odzneli a realitou, pred ktorou stojíme. Nevidím teda žiadnu logiku v opodstatnení e, týchto rozpočtových škrtov. Mali sme tu včera belgického ministra, ktorý o tom hovoril. On sa zmienil o nedávnom stretnutí v Madrite. E, tam sa zišli ministri pre vzdelávanie a pre školstvo a oni konštatovali, že potrebujú dostatočný rozpočet na to, aby splnili stratégiu v oblasti vzdelávania. No a nepotre- nemusíte byť géniom, aby ste dospeli k záveru, že ehm, ďalšie škrty v tom rozpočte nemajú opodstatnenie. Ja som sa stretol e, so Sidoniou, ktorá je e, e, zodpovednou spravodajkyňou. Ona chce peniaze viať dostatok peniazy do oblasti vzdelávania mládeže a mobility. Zdá sa jej návrh rady ako provokácia, pretože to úplne nabúralo jej prioritu. A, potom, a mali by sme skutočne vyjadriť podporu Sidonii ja by som chcel vám prezentovať môj názor, ktorý je aj v navrhovanom znení stanoviska. Ja som navrhol, aby sme e, vlastne e, vrátili rozpočet do pôvodnej podoby pred škrtmi navrhovanými e, radou. Mali by sme podporiť stratégiu Európa 2020 aj prostredníctvom rozpočtu na rok, na rok 2011. Určite si všetci uvedomujeme, že, že vzdelávanie je nevyhnutné a chceme naplniť všetky ambície v oblasti vzdelávania. No a okrem toho chcem, chceme zvýšiť e, sumy pre komunikáciu. Komunikácia je veľmi dôležitá aj v stave krízy, v akej sa nachádzame teraz, všetci isto uznajú, že teraz nie je ten e, dobrý čas, vhodný čas na škrty v rozpočte musíme e, skutočne e, veľmi dobre zvážiť, e, aké škrty a kedy. A teraz nie je ten vhodný čas. Takže sme proti tým škrtom v položke komunikácia. A čo sa týka úrovne členských štátov, tam musíme podporiť otvorenie troch nových verejných priestorov. Myslím si, že viac menej sa na tom zhodneme. Potrebujeme takisto navýšiť sumy pre položku šport my vieme, že nie je veľký manevrovací priestor v rámci e, titulu 1A je tam 15,1 milióna rezerva a 3B a tam je 15,2 milióna rezerva, niečo v rámci, e, e, niečo na čo môžeme siahnuť a nejak s tým žonglovať. No a Media Mondus by sme mali dať pod titul 4, aby sme e, viac podporili tento program. Čo sa týka pilotných projektov a prípravných prác, už sme e, zozbierali e, názory zo strany komisie. Mali sme čas sa to zvážiť. Je to zhrnuté pod písmenami A, B, C, D a e. e zo stretnutia s hlavnou spravodajkyňou som vyvodil, že pri posudzovaní projektov by sme mali vychádzať predovšetkým z realizovateľnosti projektov, aby sme sa zbytočne nezaoberali, nedávali peniaze na projekty, ktoré nie sú realizovateľné teda mali by sme sa venovať tým návrhom, ktoré získali hodnotenie pri, pri najmenšom A, B alebo C. A ostatným sa nevenovať. Aby som uzavrel túto prvú časť, ja, ja mám otázku pre radu. Dúfam, že je tu zastúpená rada. Čo sa týka prípravných aktivít vzťahujúcich sa na Um, e, miesta, ktoré sú e, vlastne e, rôzne pamiatky alebo ktoré slúžia tomu, že vzdávajú hold nejakej historickej udalosti alebo osobe. Takže je v tom dosť nejasno Neviem, prečo sa práve tieto pamätníky e, obsiahli v rámci tých prípravných aktivít a takisto chcem vyjadriť určité výhrady voči sumám. Je tam suma 4 milióny, to je veľká suma v rámci 3B a tam skutočne je marša 15,2 milióna. Takže toľko úvodom a e, uvítam vaše vyjadrenie k tomu. Ďakujem pekne Martinovi domne Mordanovi. Ďakujem, že je to smutné, ako inak to formulovať. Ja som hovorila e, s kolegom Salterom, e, musím povedať, že to je až nepochopiteľné. V rámci finančného výhľadu pred 4 rokmi sme bojovali za to, aby sme získali viac peniazy pre vzdelávanie a kultúru e, sme potvrdili finančnú výhľadu až potom, keď rada nám e, pridelila viac prostriedkov pre vzdelávanie a školstvo. A teraz sme v situácii, že práve v tejto oblasti sú výrazné škrty. Nejde o to, že nie sú tu využité, alebo že neboli využité tieto prostriedky, ako tomu bolo v oblasti Fondu pre polnohospodárstvo alebo pre iné oblasti. Naopak, vy, vyčerpali sme všetko a boli by sme dokázali vyčerpať ešte viac. Mne sa zdá, že rada akoby nechápala, ako to u nás, nefu- ako to u nás funguje. Máme viacročný e, program Viete, keď máme projekt, tak zväčša v prvom roku e, vyžaduje menej, v druhom roku oveľa viac a v treťom roku ten zvyšok. Čiže, e, čiže e, projekt potrebuje istotu a nemôžeme sa angažovať v projekte, a, a, a, ktorý má trvať 4 roky a potom zrazu v druhom roku konštatovať, že joj, ale na to nemáme peniaze. Ja samozrejme nie som odborník na rozpočet, ale som e, skutočne zaskočená tým a nepríjemne zaskočená tým, že niekto toto od nás očakáva. Ale e, aj v čase kultúry, e, aj v čase krízy, pardon, kultúra je dôležitá, dokonca dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Je to ba priam komické, že sa musíme takto naťahovať, šprajcovať s radou ale e, ale e, takéto, takéto tendencie odzneli aj na Rade ministrov financií včera. A e, myslím si, že máme možnosť, ešte nie je, term, nie je naplnený termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov. Pripomienok ešte stále sa môžeme vyjadrovať a e, nie, nie som si istá, či predstavy komisie sú plne v súlade s našimi predstavami. Musíme e, však, musíme však veľmi starostlivo vyberať projekty, aj pilotné projekty, ktoré, ktoré sú bytosne blízke občanom a ktoré sú realizovateľné. E, skutočne, keď budeme mať projekty, ktoré predstavujú hlas občanov, tak aj my môžeme sa spoliahnuť na silnú podporu týchto projektov. Marko. Io ringrazio anche il collega Martin per questa <clears throat> per questo quadro che ci ha fatto. Devo dire che Veľmi pekne ďakujem kolegovi Martinovi. A samozrejme, že vidím, že aj pani predsedkynia je dosť eh, znepokojená touto rozpočtovou situáciou, pretože my môžeme v podstate vychádzať z dvoch bodov. V prvom rade, v tomto krízovom momente v celej Európe sú kultúrne služby tie jediné, ktoré naďalej sú garantované. Garantované sú tieto služby, zamestnanosť a činnosť. Potrebujeme preto kultúru a potrebujeme samozrejme kultúrne aktivity eh, v Európskej únii, pretože to je veľmi dôležitá reakcia na túto krízu a vplýva to na budúcnosť našej spoločnosti. A preto sú takéto eh, zníženia rozpočtu naozaj nepochopiteľné, pretože existujú tu mnohé veci, ktoré sú veľmi dôležité, ako je napríklad celoživotné vzdelávanie. A pokiaľ ide o tento rozpočet, ktorý máte pred sebou. E, uznali sme, že je dôležité a potom sme skutočne zistili, že tieto zvýšené rozpočtové prostriedky boli odrazu znovu znížené. Ja by som samozrejme chcel nechať aj priestor mojim kolegom a presne tak, ako som povedal aj v rámci diskusie s našim spravodajcom, ktorý sa mi zdá byť veľmi odhodlaným a veľmi tvrdo za cieľom idúcim človekom, že toto naozaj vyzerá skôr ako, provoka- skoro ako provokácia. Ja by som povedal skôr, že to vyzerá ako hamba. Každopádne je potrebné toto opätovne prehodnotiť. Musíme pochopiť túto prioritu nielen pokiaľ ide o mládež, pretože to je priorita z hľadiska eh, Franka. O tom sme včera hovorili. A pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky určené pre šport v nadväznosti na tento rozpočet, to je absurdné. Ja som počul od mojich dvoch kolegov, uh, e, Santiaga ešte od ďalších kolegov, tieto veci, a toto je ďalší aspekt, ktorý musíme brať do úvahy. A preto záverom chcem povedať nasledovné. Neviem, že či budeme mať možnosť nejaké stretnutie zorganizovať s ľuďmi z rady a e, z komisie, nech to bude kdokoľvek, kto toto rozhodnutie bude robiť. A bez ohľadu na to, že aká dôležitá je pre nich kultúra, naozaj si myslím, že to podporuje hospodársky rozvoj v čase krízy teraz v Európe. A práve preto vlastne v rámci dlhodobého vzdelávania tá priorita na mládež a na šport sú, je mimoriadne dôležitá. Preto sa musíme snažiť nielen podržať v podstate si tieto finančné prostriedky, ktoré boli pôvodne plánované, ale mali by sme sa snažiť o to, aby to boli e, ešte aj navýšené prostriedky. Je to dôležité pre budúcnosť. Ďakujem vám. A ja by som sa chcel poďakovať Martinovi, Mortenovi za e, toto úsilie, ktoré vynaložil. A samozrejme, E, nemôžem nesúhlasiť s tým, čo povedala pani predsedajúca. Je to skutočná provokácia a preto skutočne nechápem, že o čo tu vlastne ide, pretože naozaj sme v hospodárskej kríze, ale kultúrne rozpočty sa vždy nejakým spôsobom uh, znižujú. Uh, a hovoríme v Španielsku, že to je ako tak čokoláda alebo zlato, čiže tá nadhodnota a nikdy si neuvedomujeme, že aké to je veľmi dôležité pre spoločnosť a mali by sme zaujať veľmi silné stanovisko. Podľa môjho názoru je to skutočne provokácia. Možno, že my by sme mali byť tí, ktorí by mali konať provokatívne a mali by sme skutočne jednohlasne sa vysloviť proti tomu, čo chce komisia robiť s týmto rozpočtom, pretože oni si toho musia byť vedomí. Samozrejme, že by sme mohli o tom veľmi eh, dlho diskutovať ale v podstate teraz len pripomienkujeme rôzne záležitosti, nemôžeme dospieť nejakému uzneseniu. Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem vám za to, že budete e, struční, takže prosím vás, ja môžem samozrejme byť veľmi stručná, nechcem v podstate zopakovať všetko to, čo povedali moji kolegovia. Provokácia, to považujem za skutočne e, ten správny výraz, ale prosím vás, pokiaľ ide o naše stanovisko, nie o celkový rozpočet, ale stanovisko k tomuto, naozaj by sme mali v podstate prehlásiť, že toto považujeme absolútne za neakceptovateľné, pokiaľ ide o znižovanie finančných prostriedkov v oblasti kultúry a športu. Naozaj si myslím, že musíme brať do úvahy vlastne to, že je potrebné tu vykonať veľmi veľa práce a veľmi jasne, veľmi e, tvrdo by sme to mali takýmto spôsobom aj formulovať. Stručne prosím. Ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca. Budem stručný. Chcel by som len povedať, že sme e, v podstate boli veľmi potešení tým, že sme sa mohli včera stretnúť s Mortenom a prediskutovať rozpočet a skutočne súhlasíme so stanoviskom spravodajca a tak, ako povedali aj ostatní kolegovia, naozaj s tým súhlasím. Dlhodobé vzdelávanie to je naozaj niečo viac ako len publikácie. Naša skupina má v úmysle predložiť pozmenujúce návrhy, aby sme týmito návrhmi počiarkli jednoducho, aká je táto situácia neakceptovateľná. A pokiaľ ide o šport, naozaj si myslím, že by sme mali vyslať veľmi jasný signál rade, a povedať, že čo si o tom myslíme. A nakoniec, pán predsedajúca, pokiaľ ide o mládež pohybe Youth on the Move, tam naozaj nie sme za to, aby tam bola e, špeciálna rozpočtová linka, pokiaľ ide o túto e, činnosť. Takže zatiaľ v podstate to nie je celkom jasné, že či by sme mali toto e, zdôrazniť v stanovisku, alebo v podstate by sme to mali predniesť ako pozmeňujúci návrh áno, pokiaľ ide o uh, eh, use on the Move, je to proste proti názoru uh, parlamentu a je to proti odporúčaniu komisie. Čiže use on the Move je vynikajúca myšlienka, ale samozrejme, že je veľmi dôležité podporovať dlhodobé vzdelávanie, mládež a tak ďalej. Takže Morton, ak naozaj prišlo k nejakému uh, E, nesprávnemu vyčerknutiu, vymazaniu nejakého textu v tvojom e, návrhu, ale tak to budeme musieť napraviť. Pani Lárky, nech sa páči. Len by jedno slovo varovania. Skutočne žijeme v mimoriadnom období a myslím si, že sme zodpovední za to, aby sme veľmi rozumne míňali peniaze daňových poplatníkov a musíme byť realistickí pretože ja si naozaj myslím, <clears throat> že by sme nemali e, nemíňať peniaze na kultúru a vzdelávanie, ale musíme patrične zhodnotiť v podstate tieto veci. Jednu vec chcem spomenúť, pokiaľ ide o európske školy. Podľa odhadu úradu e, patričného e, zodpovedného funkcionára to stojí 8,7 milióna. Naozaj musíme zvýšiť finančné prostriedky v oblasti výskumu. A naozaj musíme byť veľmi skromní e, v týchto tvrdých časoch a nie e, nejaký nenásytný. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca, pán Kovačev. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pani e, predsedajúca. Ďalej budem hovoriť po bulharsky. Môj kolega Emil Striano ma požiadal, aby som ho nahradil, pretože bohužiaľ tu sa nemôže zúčastiť tejto schôdze. Chcem povedať niekoľko slov v nadväznosti na jeho projekt. Ide o eh, odbornú prípravu v rámci odbornej únie na stredných školách. Takýto projekt jednoducho nie je možné zrealizovať bez finančných prostriedkov. Samozrejme, že chápem stanovisko komisie, ale takýto pilotný projekt môže byť veľmi jasným posolstvom zo strany Európskeho parlamentu a zo strany komisie um, ehm, smerovaným a toto posolstvo je smerované členským štátom. Naozaj si myslíme, že by sme mali v podstate v stredných školách pre, presadzovať takúto odbornú prípravu zameranú na, stred, na európske inštitúcie. Častokrát e, to vzdelávanie v takejto oblasti závisí od učiteľov, e, ktorí vyučujú e, dejepis ale ja si naozaj myslím, že európska identita je mimoriadne dôležitá. Mali by sme vychovávať ľudí k európskemu občianstvu. Je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli viac o Európskej únii, o jej histórii, o politikách a tak ďalej. Ja si naozaj myslím, že toto dlhujeme mladým generácii. Takže rozmýšľam nad tým, že či je možné tento projekt nejakým spôsobom prípadne e, pričleniť k e, iným programom. Možno, že náš výbor pre kultúru by mohol vypracovať správu z vlastnej iniciatívy. Ja chcel by som požiadať e, mojich kolegov, aby podporili túto iniciatívu pána Strianova. O v poriadku, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca. A ja by som sa chcela poďakovať Mortenovi za to, že počiarkol tie hlavné body v nadväznosti e, na túto toto stanovisko. Ja si naozaj myslím, že keď vedelíme do úvahy e, krízu, v ktorej fungujeme, budeme musieť jednoducho očakávať, že príde k istým škrtom v rozpočte, ale musíme počiarknúť dôležitosť kultúry, pretože ak chceme naozaj, ak by sme mali znovu začať budovať Európu, tak by sme som ja osobne začala kultúrou, pretože každý si musí uvedomovať, aká dôležitá je práca práve v tejto oblasti. A ak nemáme v podstate nejaký e, priestor, tak si myslím, že je zbytočné, aby sme robili nejaké rozhodnutia, Poprvýkrát som bola zaangažovaná do tejto práce v súvislosti s rozpočtom, takže neviem, do akej miery sa menia tieto číselné údaje, do akej miery môžeme vôbec zmeniť uh, tieto, uh, tento objem finančných prostriedkov, či tam vôbec máme nejaký priestor na manevrovanie, alebo nemáme nejaký. A myslím si, že naozaj by sme uh, sa mali veľmi tvrdo postaviť e, proste za to, čo chceme dosiahnuť. Ja si myslím, že tie výbory v podstate, ktoré sa tvrdo postavia za isté veci, e, aj viac z toho dostanú. Mňa vždy hnevá, hovorí pani predsedajúca, keď e, v podstate každý spomína to, čo povedal Jean Monnet. Dovolte mi, aby som vám ako bývalá učiteľka vám povedala, že Jean Monnet nikdy nič také nepovedal, pretože on chcel vlastne spojiť uhlie a ocel, to znamená hospodárske prepojenie. A tá myšlienka, ktorá viedla k ďalším veciam, to bol Robert Schumann. A ani on, ani ten druhý v podstate nehovoril o tom, že by sa malo s kultúrou začať, pretože kultúra je niečo, s čím sa musí vždy začať. A častokrát sa musela povedať, a v tomto výboru prosím vás pekne, neopakujte to, čo nesedí to sa krásne počúva, ale ja si naozaj myslím, aj bez toho, že by sme o tom hovorili, že kultúra je mimoriadne dôležitá. Pani Fehaj, vážená pani predsedajúca, veľmi veľa vecí tu už odznielo, ale ja si naozaj myslím, že je veľmi dôležité, aby sme my v podstate veľmi jasne uznávali a kultúru a vzdelávanie a veľmi jasné stanovisko k tomuto zaujali. A prirodzene samozrejme, že je veľmi dôležité aj pripomenúť aj našim kolegom, ktorí sedia v iných výboroch, to, o čom sa tu dnes hovorí, pretože pokiaľ ide o túto agendu 2020, eh, tam sa hovorí v podstate o stredoškolskom vzdelávaní a každopádne v podstate na európskej úrovni je toto naozaj veľmi falošný, nesprávny signál, ktorý vysielame a mali by sme celkom jasne podporovať vzdelávanie. Ešte jeden bod, ktorého by som sa chcela dotknúť. Eh, celkom určite si myslím, že je rozumné v nadväznosti na tú komunikáciu, ktorú podstate medzi sebou e, si vymieňame, musíme sa zamyslieť nad tým, že čo je efektívne, čo je rozumné a pokiaľ ide o vzdelávanie novinárov, práve v tejto oblasti máme veľmi veľa problémov, pretože mnohí novinári v podstate v miestnych novinách vôbec nevedia, že ako sa tu robí politika a tak ďalej a potom zle e, podávajú správy a ja si naozaj myslím, že toto je falošný signál a mali by sme toto napraviť, pokiaľ ide o vzdelávanie novinárov. Ďakujem vám, hovorí pani predsedajúca, pani Badia. Ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca. Nebudem opakovať všetko to, čo tu už odznelo, ale zdieľam Eh, všetko to, čo povedali moji kolegovia, ale ja si naozaj myslím, že tieto veci jednoducho musíme položiť na stôl, pretože my by sme nemali ísť eh, cestou odporu, ale cestou akčných krokov. Musíme niečo s týmto spraviť, pretože ja si naozaj myslím, že sme schopní toto urobiť. Mám niekoľko eh, myšlienok, predstav Mali by sme poslať dokument alebo list, e, v ktorom by bolo zhrnuté naše stanovisko a kde by sme naozaj v podstate obhájili všetko to, čo sme tu teraz povedali. Kde každý z nás by sa porozprával s ministrom kultúry a vzdelávania v našich krajinách a naozaj sa opýtal potom tohto ministra, že či s týmto súhlasí, pretože samozrejme, že títo naši ministri sedia potom na zasadnutiach rady, čiže mali by sme s nimi hovoriť. A oni samozrejme e, s nami súhlasili. Oni nám naozaj dali ten pocit, že sa jednoducho chcú za toto zasadiť. Čiže mohli by sme sa porozprávať s nimi, mohli by sme poslať tieto listy školám, e, združeniam rodičov a priateľov školy a tak ďalej. A myslím si, že toto potrebujeme. Ja si naozaj myslím, že potrebujeme vlastne robiť isté iné veci a že potrebujeme niečo iné, pokiaľ ide o rozpočet. My máme isté ciele, ktoré musíme sledovať. Odborná príprava, e, inovácia a tak ďalej. E, ja by som povedala, že by sme naozaj mali začať robiť tú situáciu nie veľmi príjemnou. Začať vytvárať isté problémy. A ja si myslím, že je rozumné v podstate s týmto začať predtým, ako sa rozhodneme, že budeme proti tomuto hlasovať. Mali by sme o tom hovoriť. Mali by sme naozaj e, vzbudiť zlý pocit vlastne v týchto ľuďoch, ktorí takto rozhodujú. Takže toto je vlastne výzva na barikády k revolúcii. Je to tak? Áno, ale teraz sú prázdniny a nikto nás vlastne v tých školách počuť nebude v tejto dobe. A na jeseň musíme predložiť návrh. Ja si naozaj myslím, že e, by sme mohli v podstate aj odborárov trošičku upovedomiť o tejto situácii. Pán kolega Bisky sa prihlásil. A naozaj je veľmi smutné, že sa má šetriť práve na vzdelávaní, pretože to je vlastne e, podvádzanie verejnosti, pretože jasne sa v programe 2020 hovorilo o vzdelávaní. A ja budem vždy hovoriť, že toto je skutočne podvádzanie verejnosti, pretože pri vzdelávaní nie je možné šetriť. Ja skutočne očakávam, že Európa sa nestane v budúcnosti múzeum, um, ale že bude celkom určite schopná toľko robiť, ako robí teraz Malajsko, alebo Čína, pokiaľ ide o sociálny produkt, problémom je to, že tie investície do vzdelávania, to sa vlastne prejaví až neskôr, to znamená nie okamžite. A mnohí z našich kolegov vlastne uvažujú o nasledujúcom volebnom období a voľbách. No ale to je asi ľudské. Takže pani kolegyňa Hanna. Ďakujem vám veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Ja si naozaj myslím, že by bolo rozumné v podstate povedať, že e, pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu, že sme dostali nové kompetencie a medzi nie patrí aj šport. A naozaj si myslím, že tie základné veci jednoducho by sme mali robiť, to by sme mali objasniť každému v komisii, pretože to je jednoducho nutné. Keď dostanete kompetencie a potom nedostanete v podstate e, peniaze na to, aby ste nejakú aktivitu vykonávali, to je predsa absurdné. Áno, ďakujem veľmi pekne. A ja som presvedčená v podstate, že na ten šport by bolo ďaleko viac finančných prostriedkov potrebných, ako máme teraz v podstate v pláne. Nech sa páči, vážená pani predsedajúca. Pokiaľ ide o túto otázku rozpočtu, chcel by som k tomu len pridať, že toto je veľmi zlé posolstvo aj pre členské štáty, pretože kvôli kríze a z iných dôvodov v podstate aj v týchto členských štátoch sa budú krátiť rozpočty na vzdelávanie a kultúru. A to je obrovský problém, pretože toto je v podstate šanca, možnosť, že toto vlastne takisto bude nasledovať aj v jednotlivých členských štátoch, že toto sa netýka vlastne len nášho rozpočtu. V poriadku? Takže teraz prišiel čas na to, aby sa vyjadril zástupca komisie. Nech sa páči. Thank you. Uh, first, I mean, I will be brief. Nož, ďakujem. Ja teda budem stručný, ale chcel by som vám poďakovať za podporu, ktorú ste poskytli našim návrhom a takisto aj sdielam to, čo väčšina z vás povedala, že sa vám nepáčia tie navrhované škrty zo strany rady. No, už e, my s nimi nesúhlasíme pre všetkých dvoch dôvodov. Na jednej strane je to politická podstata, pretože je to v 2020 a to by malo byť podporené a nie e, riedené, ale takisto aj z technického hľadiska máme určité problémy s tými škrtmi, niektoré sú administratívneho charakteru a to bude znamenať, že my nebudeme môcť ani implementovať niektoré programy napríklad EIT, e vlajková loď, aby sme teda zabezpečili e, existenciu EIT. V roku 2010 my potrebujeme, e, keď to znižíme na rok 2011, to, čo malo na rok 2010, to jednoducho nebude môcť fungovať. A takýchto prípadov je viac. Potom po druhé, to čo ste povedali aj vy, pani predsednička, to je takisto v samotných platbách sú škrty, to je, je celoplošného charakteru a to znamená, že nebudeme môcť splniť naše povinnosti, pretože my máme určité záväzky, určité viacročné programy a to znamená, že do konca roka nebudeme dostatok peňazí, aby sme mohli vyplatiť to, čo budeme musieť jednoducho zaplatiť. Čiže budeme mať oneskorené platby, z toho budú kľať rôzne úroky roky a bude, nič tým neušetríme, naopak no len to bude stať viac, takže to je naozaj tomu, ja tomu, čo nemám čo dodať. Ďakujem pekne. Thank you very much. Uh, very... Ďakujem pekne za slovo. Uh, my plne zdieľame stanovisko pravodajcu a jeho vyjadrenia k oznámeniu. Myslím si, že z hľadiska oznámenia boli sme trochu, uh, mali sme trochu viac šťastia na strane rade, pretože odškrtali 1,5 milióna z samotných e, platieb, ale neviem, či to mám teraz tu uvádzať, ale čo bolo pomerne také zvláštne, rada navrhla zároveň zvýšiť, navýšiť náš rozpočet o 4 milióny, aby podporila aby sa podporila inštitúcia tú inštitúciu, ktorá má mať um, väčší vplyv v jednotlivých regiónoch, aby sa teda zvýšila, um, aby sa zvýšila implementácia našich programov. Na toto sa teraz momentálne dívame, ale ešte nevieme, že či parlament podporí takéto navýšenie tak e, sa toho aj my chytíme. Potom sú tu ešte dva konkrétne prvky, ktoré sa týkajú, to, čo už bolo spomenuté, európske priestory pre verejnosť, kde by sme chceli um, po, v tomto pokračovať a to si vyžaduje určité doplňujúce prostriedky. A po tretie, ešte by sme chceli v našich sieťach viac peňazí, aby sme mohli zabezpečiť koordinačné aktivity alebo zlepšiť ich. Ale to už spomenul aj Morten a s jeho podporou budeme sa snažiť dosiahnuť všetko, čo sa dá, aby sme mohli lepšie komunikovať Európu a jej činnosti v členských štátoch. Ďakujem pekne. Predsednička, takže sme skončili rozpravu a takto sa to, to je situácia. Takže kolegovia, dala by som ešte raz eh, slovo Martinovi a tak ako ja vidím situáciu. a mali by sme sa pri najmenšom pridržiavať návrhu komisiu v rámci rozpočtových línií. Komisia vie, čo e, musí uhradiť, čo prisľúbila. No a e, potom to, čo nedokáže zaplatiť, tak potom vlastne, e, vlastne tá, tá, tá, tá dlžná suma bude vyvolávať úroky. Ja som skutočne E, nahnevaná, pretože e, zostavila nám rada a komisia akési osie hniezdo. A včera e, tu boli zástupcovia rady, vy ste tu neboli, takže sa neozývajte. A včera rada prislúbila čokoľvek na svete. No vždy je to tak. Ale asi rada za to nemôže. Ja si myslím, že tí Belgičania skutočne sú presvedčení o tom, čo hovoria, ale sú, ja, problém je v tom, že je ďalších 26, medzi nimi sú silnejší, eh, do, lepší v argumentoch. Hm, Možno e, rada sa len vyhráža, možno len skúša na nás takú silovú hru, lebo sa spolieha, ak tu u nás niečo skreše, tak e, bude to mať k dobru v prospech niečoho iného. Domnievam sa, že e, mali by sme konať veľmi rázne, vyjadriť sa veľmi rázne. Ak nemáte nič proti tomu, ako predsednička tohto výboru, napíšem list vládam členských štátov EÚ a poukážem na to, že idú sami proti sebe? To, čo povedal pán Bisky, bolo veľmi dobre formulované. Ja sa nebudem odvolávať na to, že je to jeho citácia, ale použijem to. Viete, v Nemecku musím trošku sa opatrnejšie vyjadrovať. E, netreba vždy menovať autora, pôvodcu Dôležité je, aby to poslúžilo veci. Budeme teda postupovať veľmi rázne. No a samozrejme tie vlády členských štátov k môjmu sa môžu postaviť to, že kto to je, čo to je, kto mi to tu píše, nech si len píše. A nech si s tým urobia, nech si s tým naložia ako chcú ale prosím každého z vás, ak máte možnosť, priestor na to, apelujte, eh, apelujte na naše vlády. Nemôže to fungovať tak, že v pondelok si povieme, chceme toto, toto, toto budeme mať a v útorok vlastne je to všetko zoskrša, zoškrtané. Dobre? Takže máte slovo, pán Lokegaard. No už ja teda vás môžem uistiť, že nemám na toto extra rozpočtovú položku Môžem povedať len to, toľko, že to, to bude teda nedorozumenie a nebude to na to osobitná položka teda. No a myslím, že vlastne k tomu nemám, čo by som veľmi dodal. Myslím si, že je mandát je jasný. No a takisto si myslím, že návrh e, predsedničky je veľmi dobrý, že e, musíme chopiť sa nejaké aktivity a Myslím si, že teraz takýto list e, členským štátom by bol určite dobrým nápadom. A niekoľko ešte vecí k tomu, čo povedali kolegovia pani Hoj hovorila teda o škrtoch ja v vzdelávaní novinárov. Ja som takisto um, to zabudol spomenúť, ale mal som to aj v mojom stanovisku a e, môžete sa uistiť, že ja som to tam spomenul. Uh, Ehm, ďalej mm, nevidím žiadneho zástupcu rady tu dnes, čiže predpokladám, že otázka o outreachu, to, o tomto ešte budeme musieť diskutovať, e, ale, alebo sa stretneme ešte, pretože to je takisto dôležité. Takisto máme ďalšie e, ešte stretnutie niekde v auguste. Myslím, že to bude 31. augusta. Ak by to pre nás bolo možné, chcel by som, aby sme sa s tieňovými spravodajcami aj stretli a rozprávali sa o situácii v, e, v tej chvíli, aká bude. To je v zásade asi všetko, čo by som mohol povedať, ale myslím si, že posolstvo z tejto výboru je pomerne úplne jasné, takže ďakujem pekne predsednička. No, tak môžeme túto smutnú diskusiu ukončiť. Aha, ešte pozmeňujúce návrhy môžete predložiť do 23. júla, takže to je do konca budúceho týždňa. Takže prejdeme na bod 9, to je sexuálne zneužívanie a vykoristovanie detí a detská pornografia. A Petra Kamerevert má slovo. Ďakujem za slovo pani e, predsedajúca, po veľmi e, smutnej kapitole týkajúcej sa rozpočtu prechádzame na ďalšiu e, tristnú kapitolu. Ide vlastne o návrh smernice zameranej na boj proti detskej pornografii. Ja by som rada poukázala, priblížila určité zásadné pozmenujúce návrhy, ktoré E, navrhujem v mojom stanovisku, e, ja e, žiadam zadefinovať, ja, ja žiadam upustiť od definície dieťa a detská pornografia. Myslím si, že toto je už dávno dobre zadefinované vo väčšine členských štátov a využíva sa to v právnej praxi. Čiže v Nemecku eh, je pod pojmom dieťa chápané každá osoba mladšia ako 14 rokov. Pani eh, Malström, komisárka Malströmová, eh, navrhuje, aby dieťa bolo definované ako každá osoba mladšia ako 18 rokov. Ja si myslím, že nie je žiaduce, aby sa zasahovalo do systémov, ktoré už fungujú v jednotlivých členských štátoch. To by znamenalo, že pokiaľ by sme vnímali dieťa ako každá osoba mladšia ako 18 rokov, tak potom všetko to, čo je v členských štátoch a vychádza povedzme z iného veku, došlo by e, k dosť veľkému chaosu. Navrhujem takéto, takúto formuláciu osoby, osoby, ktoré sú, eh, ktoré sú E, som proti tomu, aby to bolo zadefinované menej ako 18 rokov, aby sme nezasahovali do definícií v členských štátoch. Ďalej, čo sa týka detská pornografia a definície tohto, e, bol urobený pokus zo strany komisie zadefinovať detskú pornografiu, ale e, zároveň bolo konštatované, že je dosť veľká nejednotnosť v rámci Európy a vôbec celosvetovo nájsť nejaký, nejakú spoločne schodnú E, e, e, definíciu. I, asociácia obetí takého, takejto detskej pornografie tvrdia, že navrhované definície veľmi zmierňujú vlastne dosah tejto, tej, tohto pojmu. Čiže ide o sexuálne zneužívanie detí alebo osob mladších ako 16 rokov. No a potom navrhujem, aby sme upustili od právnej definície právnych osôb, pretože e, vlastne v tej smernici 5 e, a 6 ide o potrestanie právnych osôb. Je to skutočne e, je to produkcia a rozširovanie pornografického materiálu. To je tam konštatované. Povedzme, ak máme mládežnickú organizáciu, tak aj keď je za tým nejaký, práv, nejaká právna osoba, samotné konanie sa vzťahuje na jednotlivcov, čiže Združenia mládeže, školy, ďalšie asociácie. E, e, podľa mňa by bolo nesprávne e, iniciovať trestnoprávne konanie voči takýmto subjektom. V Nemecku máme nemáme takýto, takýto koncept trestnej zodpovednosti eh, právnych osôb. Ja som sa zišla s tieňovým spravodajcom a eh, uvažovali sme o konkrétnych formuláciách, ale v článku 15 odsek 2, tak ako je navrhnutý v znení smernice, musí byť odsudený veď obete zneužívania eh, tie by vlastne museli byť k dispozícii pre vypočúvanie, dokonca na konfrontáciu s, s potenciálnymi e, vynikmi, čo vlastne je ďalší stresový faktor. A my si uvedomujeme, že veľmi často sú to rodinní príslušníci, ktorí sú tými vynikmi a to sa nám zdá byť zbytočná záťaž pre tieto obete ja som toho názoru, že 15.2 e, e, je veľmi komplikovane formulovaný, veľmi ťažko sa nachádza dobrá formulácia ale e, určite spoločnosť ako taká má zodpovednosť, aby v prípade podozrení konala, ale musíme predovšetkým myslieť na obeť, na ochranu obete a zabrániť tomu, aby bola vystavená obeť ďalším Mm, ďalším stresom a prikoriam. No a e, je veľmi otázne takýto inštitút dôveryhodnej osoby alebo dôvernej osoby e, voči e, tomuto, voči obeti Zdá sa nám, e, že je e, dobré e, zadefinovať jednotlivé trestné činy a priestupky, ktoré spadajú pod pojem sexuálne zneužívania a sexuálneho vykorisťovania, ale nezdá sa nám byť vhodné stanoviť minimálne tresty, to, pretože to je neoprávnené zasahovanie do právnych systémov členských štátov a bolo by to v neprospech veci a samozrejme je na zváženie, či to, čo je v článku 3, kde je závažná trestná činnosť, či tam má byť iná, iná e, minimálna trestná e, sadzba. No a potom e, my si uvedomujeme, že vlastne od štátu k štátu v EÚ sa tie právne systémy odli, odlišujú a je tam právna história. Samozrejme, pokiaľ, e, ukonči, e, pokiaľ takto trestná činnosť tohto druhu e, je završená usmrtením obete, tak to je to asi najzávažnejšie, čo si vieme predstaviť. No ale musíme si uvedomiť, že pokiaľ by sme chceli zasahovať do týchto vecí, musela by sa zmeniť právna systematika. No povedala, ale súhlasím s tým, aby e, boli nejaké spoločné definície trestnou činou, ale aby sa stalo na členských štátoch, aby posudzovali závažnosť a potom aj z toho vyplývajúci trest za túto trestnú činnosť. Návrh v článokoch 13 až 20 tam sú e, alternatívy e, ochrany obetí Zdá sa nám to zaujímavý, e, zaujímavá tendencia, ale nie je to dotiahnuté. E, má to, nedostatkov, e, má to veľa nedostatkov. No a treba robiť aj osvetu medzi mladými ľuďmi, napríklad, aby boli opatrnejší na internete. Viete, moja Mama mi vždy vysvetľovala, ako mám postupovať, napríklad keď sa narazím na, keď narazím na eh, exhibicionistu. Keď som ja bola dievča, vtedy eh, skutočne dosť často sa to objavovalo. Moja mama a aj takisto moji učiteľia mi vysvetlili, že ak narazím na exhibicionistu, mám sa zachovať tak a tak. Aj dnes treba vysvetľovať deťom, ako majú postupovať, ako majú zachovať, reagovať na rôzne podnety z internetu, ako e, majú nakladať e, s poskytovaním e, osobných dát. Myslím si, že veľmi dôležitý je aspekt prevencie a zdá sa mi, že absentuje alebo je veľmi slabý tento prvok prevencie v navrhovaném zdení smernice a v tomto zmysle chcem predložiť aj pozmenujúci návrh. Ja samozrejme veľmi privítam akékoľvek podnety z vašej strany práve k prevencii. No a po šiesté, a to je posledný bod, ktorý mám, je to vec, ktorá re, rezonuje v členských štátoch a aj v Európskom parlamente. A a ide o e, zavedenie v celo, e, celoeurópskom e, rámci soft, soft software, ktorý e, slúži na zablokovanie prístupu k určitým, e, e, určitým internetovým stránkam. Myslím si, že existuje celý rad dôkazov, dôkazov a, a, a posudkov a, a myslím si, že nedá sa konštatovať, že akési softvery na blokovanie prístupu, či to skutočne prináša ovocie napriek tomu, že existuje blokovací e, software, zakázané obsahy sa, obsa, e, sa nájdú na, na internete a jednoducho nejakým e, softverom, ktorý blokuje, neriešite problém. No a my, my vieme, že takéto blokovacie softvery môžu eh, vlastne zablokovať aj veci, ktoré by bolo hodné si eh, pozrieť. No a týmto eh, vlastne síce s dobrým cieľom by sme popreli aj užitočné veci, No a musíme si uvedomiť, že aj v rámci medzinárodnej spolupráci pri boji proti e, e, sexuálnemu zneužívaniu a vykoristovaniu u osôb mladších ako 16 rokov, tak e, takáto medzinárodná spolupráca by bola veľmi oklieštená. Ale pokiaľ zablokujeme kom, kom, komunikáciu a chceme zaviesť akúsi celoeurópsku cenzúru, E, tak to nie je správna cesta, veď internet má zostať naďalej takouto e, slobodnou diálnicou, takou informačnou, e, informačným zdrojom. Ja chcem zabrániť tomu, pri najmenšom, aby sme nejak v rámci celej Európy prijali záväzok uplatňovať takéto blokovacie softvery. Iná vec je rušiť webové stránky, ktorá, ktoré sú skutočne škodlivé. A myslím si, že na tom sa zhodnú všetky politické skupiny v Európskom parlamente. Je to dôležitý aspekt, pretože nejde len o detskú pornografiu, ale ide a vlastne o tému, to blokovanie alebo cenzúra, ktorá sa vzťahuje na veľmi veľa oblastí. A Ide nám o to, aby táto smernica s celoeurópskou e, pôsobnosťou bola prínosná, aby bola dobrou cestou pre účinný broj proti e, detskej pornografii. Ďakujem. Teraz, e, kto sa nám hlasí, hlasí pani Ferhalon, ďakujem za slovo. Ja sa chcem poďakovať spravodajkyni za výbornú spoluprácu myslím si, že skutočne ten duch úzkej spolupráce prevládal. Samozrejme, máme e, naďalej určité rozdiely v niektorých aspektoch, ale ako naznačila spravodajkyňa, e, politické skupiny sa trošku odlišujú v názoroch na niektoré aspekty, ale je tam veľa spoločných menovateľov. Myslím si, že jedna vec, ktorá musí byť viac akcentovaná, e, a to potvrdila aj spravodajkyňa, to je práve aspekt prevencie. Musíme sa venovať deťom, mládeži aj rodičom, e, ktorí e, napríklad rodičia skutočne nie sú e, veľmi skúsení užívateľia internetu, nemajú dostatočné pochopenie pre hrozby, ktoré tam číhajú. Preto sa nám zdá, že tá prevencia prevencia v návrhu smernice pani e, komisárky Malstrumovej absentuje. A to, to je skutočne chyba a toto treba akcentovať a preto aj na úrovni členských štátov musia byť e, silnejšie prevenčné opatrenia. No a druhá vec, v ktorej sa zhodujem s panou e, spravodajkyňou, je to definícia dieťaťa. Skutočne v niektorom štáte je dieťa definované ako osoba mladšia ako 12, inde 14, inde 18 E, tak je skutočne veľmi ťažko nájsť nejakú jednotnú spoločnú definíciu. A keď v preambule uvediem, že pod pojmom dieťa e, chápeme viac menej každú osobu mladšiu ako 18 rokov, to postačuje a tým vlastne priznávame tú skutočnosť, že v členských štátoch sú rôzne právne systémy s žitými definíciami a nehatí to, nebráni to e, členským štátom, aby naďalej uplatňovali svoje trestnoprávne systémy. Ďalší bod, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. A aj v tomto sa zhodujem so spravodajkyňou. Ide o vlastne e, rozsah alebo povahu trestov a domnievame sa, že členské štáty treba upozorniť na to, že e, majú a môžu e, rozhodovať o druhu trestu, dĺžky trestu podľa svojich, podľa svojich právnych systémov musím povedať, že aj u nás v Nemecku e, v prípade sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania e, ten, ten e, trest, ktorý máme E, u nás je často nepostačujúci. Preto by bolo dobre uznať, že, e, a to na úrovni EÚ, že v jednotlivých členských štátoch sú rôzne právne systémy a tieto treba rešpektovať aj z hľadiska druhu trestu a dĺžky, dĺžku trestu. A ďalšia téma, ktorá je predmetom rozsiahlých diskusí, e, ide o to, čo sa nachádza v internete Niekedy sa hovorí o webových stránkach, ktoré sú verejne dostupné, ale percentuálne e, predstavujú z toho, čo je problémom v internete, len zlomok Eh, najväčšie problémy sú pri komunikácii peer-to-peer v rámci určitých četových eh, komunít a eh, tam skutočne treba vykonať určité konkrétne kroky, aby ste sa stali členom takéhoto, takejto skupiny a to je vec, ktorú treba nejako kontrolovať. A zdá sa nám, že systém blokovania takýchto, takýchto médií alebo je nesprávne preto je najsprávnejší postup, postup zmazávať takéto nežiaduce obsahy priamo na úrovni serverov E, čo sa týka phishingu e, na, e, v internete a môžem vás upozorniť, že v prípade určitých bankových podvodov, ktoré, uvaz, ktoré využívali phishing, tam skutočne do dvoch hodín dokážu úplne zmiznúť, zmazať sa. A domnievame sa, že aj v prípade detskej pornografie a tých problematických obsahov na úrovni servera treba skutočne promptne konať, mal by byť možnosť a priestor daný na to, aby bol dosah na servere, aby rýchlo sa dali veci e, e, zrušiť, aby sa jednoducho ten obsah nedostával na internet. Blokovacími systémami to nedosiahneme. Treba skutočne e, myslieť na účinnosť mechanizmov, ktoré chceme zaviesť. Ja mám jednu veľkú obavu. Ak zákonne stanovíme, že blokovanie je to jediné riešenie, e, tak potom bude treba e, potom treba vynaložiť úsilie. E, a zdá sa mi, že pokiaľ sa, sa povie, že veci budú zablokované tým, ako by zaspíme všetci na Vavrinoch a zanedbá sa prevencia, zanedbá sa skutočne útok na nežiaduce obsahy. Preto sa mi zdá iná cesta oveľa vhodnejšia Treba predovšetkým e, e, dbať o uplatňovanie existujúcej legislatívy zameranej na ochranu e, údajov. A nemôžem celkom súhlasiť s tým, čo navrhuje komisárka Malstrumová. No a čo sa a myslím, že by sme tu mali postupovať veľmi obdobne ako pri rokovaní z USA ohľadom dát poskytovaných v rámci prevodov SWIFT. A, a možno aj v prípade tejto detskej pornografie by sme mali rovnako rovnako postupovať, pretože gro materiálu, ktoré možno označiť ako detská pornografia, sedí na serveroch, ktoré majú americkú adresu. No a e, e, ohľadom tých ostatných e, vecí, ktoré tu odzneli, myslím si, že skutočne zasluhuje si našu pozornosť. Ďakujem. Die Kommission nicht richtig zugehört hat. Obávam sa, že komisia si všetko patrične nevypočula. Pán Skurile, ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. <clears throat> Chcelo... Ďakujem pekne. Ja by som chcel... By som chcel poďakovať eh, kolegom, ktorí hovorili predo mnou. Budem stručný len v tom zmysle, že súhlasím s otázkou definície z tých rôznych dôvodov, ktoré tu už boli vysvetlené. E, napríklad e, neschopnosti e, riešiť samotný vek, keďže v rôznych členských štátoch je definícia dieťaťa viazaná na rôzny vek. Ja si myslím, že naozaj potrebujeme silnú politiku prevencie v tejto oblasti a podľa môjho názoru musíme venovať väčšiu možnosť alebo väčšiu pozornosť venovať starostlivosti a pomoci obetiam. Takisto si myslím, že je veľmi dôležité chápať akým spôsobom môžeme zasiahnuť do týchto otázok. To znamená, že musíme jasne preukázať, že hlavným cieľom je eh, odstrániť eh, obsah, ktorý obsahuje teda detskú pornografiu. To sa jednoducho musí dostať preč z obehu. To je ako cieľ. A otázka blokovania, tak ehm, musíme chápať, e, že e, blokovanie môže byť dočasné riešenie, ale malo by byť aj určené práve tým krajinám, ktoré nie sú e, členmi Európskej únie, ale niekedy je veľmi zložité s nimi komunikovať a spolupracovať, pretože väčšina prípadov, týchto prípadov v podstate nie je súčasťou Európskej únie. Takisto by som sa chcel vyhnúť otázke zamieniania termínu cenzúry E, to je vec, e, ktorú by sme sa chceli naozaj vyhnúť, pretože cenzúra predstavuje obmedzenie slobody, ale zároveň musíme chápať, čo je sloboda. Možno, že si tu, musíme nechať vysvetliť. Sloboda neznamená teda, že môžete robiť, čo chcete, ale mm, tu sú na to rôzne názory. Takže tak nemali by sme si predstavovať, že blokovanie bude nejakým riešením, ale e, blokovanie by malo byť riešením len keď sa nedá zasiahnuť iným spôsobom. A ešte k tomu, keď sa jedná o územie, ktoré je mimo Európskej únie. Takže my stále ešte vieme, že ešte existuje veľké množstvo um, trestnej činnosti, ktoré sa, sa majú, ktoré, ktorí sú nejakým spôsobom stimulované týmito vecami, ale nemôžeme toto použiť, e, aby sme teraz e, blokovali niečo, niečo unblock. Takže blokovanie je určite riešenie, ktoré bude úplne, úplne to, to, to posledné, ale potrebné je zabezpečiť aj podporu obetiam. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz pán Pán Bisky. Vielen Dank. Ich komme aus einem Land, in dem fast alles, was man verbieten konnte, verboten war. Všetko to, čo sa dalo eh, zakázať, eh, bolo zakázané. Ale bohužiaľ je <clears throat> smutné to, že mnohé tieto zákazy vlastne v mnohých veciach nefungujú. A pokiaľ ide o internet, eh, myslím si, že viemte, že o tom hovorím. V Nemecku máme veľmi presnú, nepredpísané veci zákonom, pokiaľ ide o našu legislatívu. A samozrejme, že sa považuje <clears throat> vlastne takúto legislatívu za takú, ktorá vlastne aj e, rieši otázky e, v súvislosti s detským zneužívaním. A ja si naozaj myslím, že by bolo dobré vlastne <clears throat> dať podnieť k vypracovaniu štúdie na európskej úrovni, aby sa vlastne zistilo, aké sú vlastne účinnosti takýchto zákazov, respektíve takejto legislatívy, pretože veľmi veľa vecí v podstate z minulosti ešte stále platí. A existujú vlastne v tejto legislatíve veľmi mnohé veľmi temné e, číselné údaje v nadväznosti na zneužívanie detí, pretože vlastne nevieme, že čo je e, trestné, čo nie je trestné z dnešného hľadiska a ja si myslím, že by bolo ďaleko rozumnejšie e, vedieť a povedzme v priebehu nejakého roka byť schopný mi povedať, že či skutočne takáto legislatíva pomohla alebo nepomohla. A myslím si, že by sme mali cieľene postupovať. Ďakujem veľmi pekne, pani Hanna. Ja sa samozrejme v podstate nechcem k tejto záležitosti hlásiť ako e, človek, ktorý pracoval roky ako advokát. A samozrejme, že mne je to veľmi dobre známe, pretože som sa stretla s mnohými takýmito záležitostiami. Častokrát je vlastne kriminalizovaná tá obeď. A e, táto problematika nie je jednoduchá, pretože je potrebné v podstate vždy dokázať úmysel takejto osoby. A častokrát v podstate toto vedie k tomu, že táto osoba je nakoniec a vlastne zbavená viny. A to naozaj nie je v záujme ochrany obete. A pokiaľ ide o tú vnútroštátnu trestnoprávnu legislatívu, Práve včera som mala rozhovor v tejto súvislosti a to som samozrejme vedela, že pokiaľ ide o a trestný zákon, respektíve trestný zákonník v istých krajinách a tie patričné sadzby častokrát v podstate tomu prispieva a istým spôsobom aj církev a tak ďalej a, a ovplyvňujú vlastne tieto veci ale nemali by sme to dieťa vyliať spolu s vodou z vaničky a naozaj si myslím, že pokiaľ ide o takéto rozhodovacie procesy, že skutočne by bolo potrebné e, presadiť e, naozaj e, to, že keď skutočne ide o takéto zneužívanie, že by sa to malo tvrdo trestať. A táto téma sa stáva stále palčivejšou a sú ro- celé rodiny, ktoré v podstate um, sa cítia naozaj poškodenými uh, práve v, nedostat- v, v súvislosti s tým, že nedostatočne v podstate prísne boli odsúdené takéto osoby, ale ja veľmi dobre viem, že toto nie je ľahká cesta. Veľmi pekne ďakujeme, pani Nevedalová. Veľmi pekne. Ja sa stále samú seba považujem za veľmi mladú, ale keď si predstavím, aké skúsenosti so sexom, skúsenosti, nie znalosti, majú napríklad 12-ročné deti, tak sa nečudujme, že sa veľmi často stanú možno nejakými um, obeťami takýchto sexuálnych deviantov. Podľa môjho názoru je veľmi dôležité uvedomiť si, že malé deti už vo veku 6 rokov, tak polovica z nich je stále na internete. Takže nejaké softvery vidíme, že to pravdepodobne veľmi nefunguje, tak je veľmi dôležité sa zamerať skôr na prevenciu. A taký návrh možno by sme mohli e, nejakým spôsobom pritlačiť na, na členské štáty Európskej únie, aby zaviedli sexuálnu výchovu možno už od prvého stupňa základnej školy. Že toto by mo mohlo vlastne niečo vyriešiť, pretože tie deti o tom aj tak vedia, aj tak sa s tým stretávajú. Jediná vec je prevencia, ktorú môžeme urobiť v tejto otázke. Ďakujem vám pekne. Danke. Frau McLarkin. Frau McLarkin. Ďakujem vám za slovo. Musíme skutočne zabezpečiť to, že chránime dieťa a chránime obeď. A to je mimoriadne dôležité, keď sa zamýšľame nad týmito rôznymi záležitostiami. A celkom určite tá prevencia je jedno z kľúčovou veci, ale takisto by sme mali zastaviť vlastne tento trh, ktorý poskytuje takéto um, obrázky proste cez internet a <clears throat> ja si myslím, že by sa to malo vymazať. Ak sa toto nedá dosiahnuť v krátkom časovom rámci, tak by sme sa mali zamerať potom na nejakú formu blokovania. Blokovanie využívame v Spojenom kráľovstve na dobrovoľnom základe. Pretože ja si naozaj myslím, že hádam, by to bolo možné. A nie dostatočne rýchlo sa vymazávajú takéto um, obrázky. Pretože pokiaľ sú k dispozícii niekde na internete, tak v podstate takáto hrozba naďalej trvá. A pokiaľ ide o článok 15 eh, v nadväznosti na povzbudzovanie ľudí a mm, k tomu, aby o tomto hovorili, aby v podstate chránili svoju slobodu, aby nemali pocit vlastne, že oni sami vlastne nesú isté bremeno. A pokiaľ ide o o odsúdenie tej tresty, ktoré e, sa s týmto spájajú a maximálne tresty, ja si naozaj myslím, že to nie je v podstate e, dobre, pretože ja si naozaj myslím, že by sme sa mali v podstate vyhnúť e, takýmto veciam a nechať to naozaj na právne systémy jednotlivých členských štátov. Pani Hannibal, ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca. Toto všetko v podstate sa týka tých obetí, tak ako tu každý hovoril. A to musíme naozaj e, sa snažiť, e, na tom sa musíme snažiť pracovať. A prevencia je jednou z tých prvých vecí. Bohužiaľ, veľmi smutné je to, že to nie vždy e, patrične funguje. V minulosti v podstate sa urobili isté opatrenia v nadväznosti na, op- na prevenciu, ale tieto bohužiaľ nefungovali. Ja um, nesúhlasím s mojim kolegom v v nadväznosti na to, že ten počet tých detí, ktoré sú zneužívané, rastie. Ja si myslím, že len viac o tom počujeme. A presne o tom dnes hovoríme. Musíme s tým nejakým spôsobom uh, niečo urobiť. Samozrejme, že sú rôzne názory, rôzne názory na to, ako sa majú, má, môže používať internet, a či sa majú veci vymazávať, alebo sa majú blokovať a tak ďalej a ja veľmi dobre viem, že e, tie názory sú veľmi rozmanité, nie len pokiaľ ide o túto oblasť, ale aj pokiaľ ide o iné veci v nadväznosti na využívanie internetu. Ja si myslím, že by sme mali si vypočuť všetky skupiny. Tak ako povedala pani Larkin, my máme možnosť blokovania v Spojenom kráľovstve, presne tak ako aj vymazávanie. A to je niečo, čo vlastne deti e, samotné uznávajú ako niečo, čo je veľmi efektívne. A absolútne súhlasím e, s tým, čo tu odnielo v nadväznosti na tresty, pretože ja si naozaj nemyslím, že by sme mali my predpisovať členským štátom, že ako majú oni postupovať, pokiaľ ide o jednotlivé trestné sadzby, pretože <clears throat> to je naozaj záležitosť subsidiarity, ale súhlasím s tým, že obeťami sú deti a na deťoch nám záleží. Veľmi pekne ďakujeme. Pani Beržia. Veľmi stručne, pretože plne súhlasím s našou spravodajkyňou pokiaľ ide o všetky tie e, body, ktoré e, naniesla v tomto návrhu, hlavne v nadväznosti na to, že toto blokovanie bohužiaľ je veľmi neefektívne a že s týmto blokovaním sa častokrát spájajú aj iné nebezpečenstva. A takisto uh, Súhlasím s tým, že je potrebné rešpektovať subsidiaritu členských štátov a e, rešpektovať ich právne systémy. A chcela by som naozaj zdôrazniť aj túto otázku e, vzdelávania a prevencie. Pokiaľ ide o prevenciu, častokrát hovoríme o rodičoch, ale v tomto prípade sú to častokrát deti, ktoré vysvetľujú svojim rodičom, ako sa používa internet. Takže hádam by sme sa mali zamerať na školy, pretože častokrát hovoríme, že školy by mali pomáhať deťom dobre využívať e, modernú techniku a naozaj sa je potrebné zamerať na e, túto záležitosť, pretože e, máme naozaj veľký prístup k deťom práve prostredníctvom škôl a musíme to robiť podľa možností vo veľmi úzkom prepojení na tieto deti, pretože tie deti medzi sebou sa rozprávajú, diskutujú medzi sebou a ak sa chceme vyhnúť takýmto nebezpečným situáciám, naozaj si myslím, že toto je základne dôležité a musíme to urobiť. Je mi veľmi ľúto, nechcem z, e, nejako e, domodať vaše meno, pani Nevedalov, aby ste hovorili medzi komplement, o komplementárnosti medzi novou technológiou a sexuálnym vzdelávaním, pretože toto sú veci, ktoré je potrebné naozaj zohľadňovať. Ďakujeme pani Berže, pán Matine. Ďakujem vám za slovo, pani eh, predsedajúca. Dovolte mi, aby som eh, sa s vami podelil o moje pripomienky. Presne tak, eh, pokiaľ ide o tému tejto správy a aj pokiaľ ide o iné správy, keď sme naďalej hovorili o tom prepojení medzi dieťaťom a medzi počítačom. My si myslíme, myslím si, že nie sme dostatočne pripravení, respektíve naše deti nie sú dostatočne pripravení na tento dopad, ktorý za sebou prináša internet v nadväznosti na náš život. Dopad, ktorý majú počítače na život našich detí. A naozaj e, som e, veľmi zatrpknutý, pokiaľ ide o tie znížené e, finančné prostriedky na šport v nadväznosti na to, čo sme počuli eh, v rámci predchádzajúceho stanoviska. Ale deti v podstate strávia veľmi veľa času pred počítačom. Jedna tretina detí je obéznych a ja sa skutočne veľmi obávam toho, čo bude v budúcnosti o 15 alebo o 20 rokov. Hádam by sme mali v podstate eh, sa zamyslieť znovu nad tým našim prístupom v nadväznosti na túto e, závislosť dieťaťa od počítača, pretože Prosím vás, nepochopte ma v zlom slova zmysle, pretože ja som vyučoval informatiku a vyučoval som uh, deti ako, tomu, ako využívať počítače. Ale keď nemáme peniaze na šport, tak by sme sa mali aspoň snažiť zaviesť do učebných osnov v rámci športových disciplín veľmi e, jednoduchú vec a síce beh s počítačom v ruke. Toto by bol signál v nadväznosti na to, aké majú dopad a počítače na život našich detí a čo môžeme očakávať e, v budúcich rokoch. Ďakujem vám a naozaj si cením tú prácu, ktorá sa spája s vypracovaním tejto správy, ktorá sa zaoberá veľmi citlivou témou. Veľmi pekne ďakujeme, pán Papa Nikolau. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som takisto poďakovať reční e, spravodajkyni. A chcel by som doplniť následujúce informácie, ktoré deti a mládež dostávajú cez internet. E, to je niečo, čo je dané. A teraz e, to dieťa, alebo tá, tá, tá, mladá osoba, ktorá chce mať prístup k takým materiálom, si ten prístup nájde. A je veľmi ťažké je pre nás, aby sme boli schopní zabrániť takémuto prístupu e, k takým, takémuto obsahu. A preto musíme nájsť spôsob, akým spôsobom to budeme manažovať a preto to sa presne snaží aj táto správa. Čiže musíme predovšetkým chápať to, že často sú tieto informácie niečím takým, ktorý mladí ľudia jednoducho vyhľadávajú buď e, preto oni, že chcú sami od seba, E, a chcú to vidieť e, nie pred učiteľmi, nie pred e, rodičmi, nie pred triedou, ale proste chcú byť buď sami, alebo s nejakým obmedzeným počtom um, kamarátov. A úloha rodičov je tu dosť kritická a rodičia aj keď rodič e, môže prísť, má prístup počítaču toho dieťaťa, ale ne, nevie o tom. A, e, a myslím si, že problémy sú napríklad aj keď v prípade rodičov, ktorí sú starší, pretože tam je ten väčší ešte generačný rozdiel a a e, musíme jednoducho väčšie aj intenzívnejšie vzdelávanie rodičov. A Fleckenstein. Ich möchte das ausdrücklich. Pán Fleckenstein, ja to chcem vyslovene podporiť, čo práve odznelo. Predovšetkým ide o to, aby sme zaškolili rodičov, aby tí mali znalosti musia si uvedomiť rodičia, že ak sa vo veci nevyznajú a nekonajú tak, ako majú, tak nesú spoluvinu. No a musíme sa orientovať aj na deti, aj na dospelých v školách. Ďakujem. Ja by som sa chcela dotknúť e, dvoch bodov, aspoň stručne. To, čo povedal pán biskup, to je zásadná vec. Mali sme vypočutie, ja som sa e, predtým zhovárala s množstvom ľudí. Nechci, nie sú jednoznačne analýzy, nie sú e, štúdie, ktoré by sa v plnej miere venovali tejto problematike. No a uvediem jeden príklad z Anglická blokovaním blokovaním sa znížil počet prihlásení sa na stránku o 10-20 tisíc. Ale keď sa začítate, že existujú automatické systémy zrušenia strán, to znamená tí, ktorí dajú na internet určitý obsah, tak e, môžu využiť automatickú, automatické zrušenie tej stránky. To znamená, ak sa určitý počet prihlásení objaví, alebo určité typy prihlásení sa objavia na tejto stránke, tak automaticky sa zavrie. Ja si myslím, že treba e, tejto téme sa venovať primeranými štúdiami. Musíme mať analýzy, ktoré sa skutočne bezprostredne tohto týkajú. a musia byť e, robené tými, ktorí dôkladne a dôverne poznajú túto problematiku, no, aby skutočne sme si mohli potvrdiť, preveriť účinnosť určitých opatrení. Ďakujem. A teraz sa komisia dostane k slovu pán, pán Seza Alonso Iriate. Bitteschön. Uh, thank you very much. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Um, myslím, že tu je, je my sú jednotky pre organizovaný zločin a my túto smernicu považujeme za mimoriadne dôležitú a chcel by som zdôrazniť aj tú skutočnosť, že toto je jeden z prvých dvoch nástrojov trestného práva, ktoré komisia navrhla už pod Lisabonskou zmluvou. A kto, kde teda Európsky parlament hrá plnú úlohu spoluzákonodarcu. V rámci tohto procesu sme už obdržali a neustále dostávame a prijímame veľmi silnú podporu parlamentu v tomto procese a my sme celkovo veľmi presvedčení, že kvalita návrhu um, sa zlepší práve tomto, týmto novou, novou kompetenciou alebo týmto novým legislatívnym postupom. Ak by som sa teraz vrátil k podstate Vypočul som si s veľkým záujmom túto veľmi, veľmi eh, tvrdú rozpravu Ehm, nebudem teda môcť reagovať na každý jeden bod, ale chcel by som sa dotknúť aspoň tých najdôležitejších otázok. Predovšetkým nezabúdajte, e, že e, dosť veľká pozornosť e, z rôznych dôvodov sa už venovala otázke blokovaniu, ale táto smernica je nová a má teda holistický prístup k zneužívaniu detí to nový prístup a kombinuje viaceré ustanovenia, ktoré sa týkajú tradičného takého prístupu z trestného stíhania a zároveň už sú tam ustanovenia, ktoré obsahujú povinnosť obetiam a potom ešte ďalšie ustanovenia, ktoré sa týkajú samotnej prevencie a vysvetlím aj, prečo sa vám môžu, že tento nástroj javí ako obmedzený a ďalšia vec, čo je vlastne špecifické týmto trestnej činnosti, je, že e, tu hrajú veľmi dôležitú úlohu rôzne um, virtuálne um, skupiny, ktoré vlastne robia túto trestnú činnosť e, na internete. Takže komisia si e, týmto získala veľkú pozornosť, ale mm, neustále sme pripomínali tým, ktorí hodnotili naš, e, našu, tento nástroj, že sme v tomto nástroji sa snažili zabezpečiť holistický prístup. A teraz, e, e, čo sa týka detskej pornografie, my sme na komisii mali diskusiu, že či vôbec máme použiť tento termín, detská pornografia, pretože to veľmi zavádzajúce. Niekedy to nemá dočinenia s detskou pornografiou, lebo často vlastne hovoríme v podstate o zneužívaní, o hroznom zneužívaní detí v bežnom živote a o tom vlastne je detská pornografia. Len z dôvodu e, konzistentnosti s inými medzinárodnými nástrojmi sme naďalej použili termín child pornography, teda detská pornografia, ale vidíme, že v iných krajinách sa používajú aj rôzne iné e, termíny ale jedna sa hlavne v mnohých prípadoch o teda to, že deti mu sú e, predmetom e, obrázkov na internete a podobne. Takže sú, spolupracovali sme s množstvom rôznych mimovládnych organizácií, ktoré majú skúsenosti v tejto otázke a takisto posled, podľa posledných správ 44% obrázkov na internete ukazovali znásilňovanie alebo týranie detí. Takmer 72% detí, detských obetí sú vo veku do 10 rokov. 23% predstavovalo deti vo veku do 6 rokov. Tam myslím si, že toto je absolútne dôležité zdôrazniť, keď, aby bolo jasné, o čom hovoríme, keď hovorím o detskej pornografii. Teraz, prečo blokovať? Ak chceme zistiť prítomnosť takýchto obrázkov na internete, tak to si vyžaduje veľké úsilie. No, doteraz sme boli pomerne úspešní aj v EÚ v tom, že sme za, sa zabezpečovali to, že ako náhle sa teda objavila web stránka e, s takýmito obrázkami a je zachytená v rámci EÚ, tak e, veľmi, je pomerne veľmi rýchla reakcia e, ľudí z orgánov činných trestnom konaní v rámci EÚ, ktoré to vedia odchytiť pomerne v krátkom čase. Ale problémom je, že internet je globálna vec a väčšina tých webových stránok, ktoré sú k dispozícii, Veľká väčšina z nich, ktoré si môžu pozrieť užívateľia aj v EÚ, práve majú softvery umiestnené mimo EÚ. A a je veľmi ťažké podľa informácií týchto orgánov trestných čin, e, orgánov, ktoré to vyšetrujú, e, hovoria, že je to niekedy veľmi ťažké vlastne odchytiť, kde sú tieto lokality. E, zvyčajne sú teda to Rusko, Spojené štáty, Čína a niektoré iné krajiny, ktoré sú mimo jurisdikcie EÚ. Už došlo k určitému pokroku, pokroku z hľadiska spolupráce v tých, s týmito krajinami, ale je to veľmi, veľmi vzdialené ešte od nejakého úspechu. My sme videli rôzne správy, vrátanie skupiny InHope, ktorá eh, tiež eh, robila prieskum a veľmi rýchlo sa dokázala zablokovať stránky. Avšak tie blokovanie eh, nie, nie, alebo ku blokovaniu nie je len pohľad, ktorý sa tu hovorí, že ten byrokratický pohľad z Bruselu, ale um, to blokovanie musí byť e, len doplňujúcim e, opatrením, ktoré e, ešte existujú iných opatrení, pretože predovšetkým ide o vymazanie alebo zrušenie tej stránky z internetu a myslím si, že Británia, Taliansko, um, Španielsko využívajú celkom úspešne práve to, že to blokovanie alebo rušenie stránky na zabranenie prístupu. Sú tu však viaceré argumenty, ktoré sú proti tomu blokovaniu, ale môžem spomenúť jeden za druhým. Jedni hovoria, že um, je, mm, je to teda obmedzovanie slobody prejavu a slobode ako také. Ja myslím si, že tí, čo videli obrázky, tak tí musia vidieť, že to teda vonkoncom nejde o žiadnu slobodu vyjadrovania z hľadiska toho, čo tam, tam vyskytuje. A tá e, obava toho, že my tu vytvárame akési obmedzovanie slobody. A, ale že by sa to teda mohlo posunúť e, aj na ďalšie iné obrázky a iní by, veci by sa mohli obmedzovať. Ja by som chcel zdôrazniť zo strany komisie aj Cecilia Armstrong povedal, že žiadne také návrhy nechce komisia navrhnúť, ktoré by e, pravda, mohli využívať niektoré krajiny, aby mohli zabmodzovať aj slobodu prejavu na čokoľvek iné, len z s výnimkou týchto obrázkov, ktoré ukazujú zneužívanie detí, jednoducho nesmie sa to rozšíriť na žiadne iné obsahy alebo na žiadnu inú, žiaden iný prejav slobody. To bolo jasne zo strany komisie vyjadrené. Naďalej otázka toho, že ako ľahko sa to môže rozširovať. E, hovoríme, áno, potrebujeme k tomu mať postupovať so zdravým rozumom, ale e, mnohí z, alebo väčšina z tých, ktorí pôsobí v oblasti sexuálneho zneužívania detí, nie sú nejakí extra počítačoví odborníci a pre tých, ktorí hovoria, že je to veľmi jednoduché, e, môžem e, vám navrhnúť, že môžeme si tu e, sadnúť a môžeme zapnúť počítač a skúsiť si pozrieť rovno, ako ľahko sa dostatete k nejakej stránke kolega, možno, že nie až taký veľký odborník na počítače, ale pomerne dosť dobre má vzdelaný a pokúšal sa a cez rôzne stránky a cez rôzne e, veci ako YouTube a podobne e, z obísť veci a myslím si, že sa mu to nepodarilo. Čiže to ani nepodarí sa to, ma, sa, sa to len tak ľahko hocikomu, takže alebo nerostať sa na niektoré veci. Takže obmedzovanie toho, čo môžu vidieť, to je veľmi dôležité. E, niektorí poslanci parlamentu povedali, že mohli by čo môžeme mimo plne podporiť, že za každým, keď sa objaví obrázok zneužívaného dieťaťa, tak to znamená, že toto konkrétne dieťa naozaj je, veľkou, je obeťou tohto. Potom druhá vec je ten pragmatický dôvod. Policajné zložky nám hovoria, že tým, že keď budeme zavádzať rôzne filtre, e, tie možno, že e, od, odstrašia možno, že takých tých e, menej, menej útočných páchateľov, ale tí, ktorí teda sa tejto činnosti venujú naplno, tí si teda vždy nájdú svoj spôsob. Okay, I think that's maybe enough on blocking. We, we... No už myslím, že asi som už dosť hovoril o tom blokovaní e, stránok. E, my môžeme sami ďalej komunikovať, poskytnúť aj viac informácií Určite toto nie je teda to preferované riešenie, nevyrieši to vonkoncom ani všetky problémy, je to doplňujúce opatrenie, ktoré umožní obmedziť prístup k detskej pornografii. A čo sa týka definície detí, A čo sa týka um, otázky de- de- detských práv. Je tu dohovor o právach detí, ktorý, e, ktoré zabezpečuje teda definíciu e, dieťaťa, teda to je k otázke definície dieťaťa a ďalej otázka či, detskej pornografie. E, my pracujeme na medzinárodnom poli aj vyvieme veľké úsilie, ktorého výsledkom bol dohovor Rady Európy k tejto téme. Takže nesmieme zabúdať, že my nemôžeme tie veci zmeniť, ale musíme zabezpečiť aspoň toľko, aby sa eh, otázka detskej pornografie dostala do všetkých diskusí, ktoré k tomuto sú potrebné. Ďalej k otázke definície detskej pornografie. Nechceli sme teda, aby to bolo obmedzené e, čisto na samotné sexuálne akty charty, teda aby to obsahovalo aj to, kde deti sú nútené ukazovať časti svojho tela, takisto, alebo že sú nútené byť svetkami takejto činnosti. To všetko by malo byť súčasťou um, de- de- definície detskej pornografie, alebo teda všetky druhy zneužívania detí. Uh, určitá kontroverznosť e, je tu tzv. virtuálna detská pornografia, teda to sú deti, e, obrázky detí, ktoré E, sú spracované počítačom, že to sú, deti, ktoré, to sú osoby, ktoré vyzerajú ako deti, ale boli to deti, to bolo počítačom spracované a je to určitá koláž o rôznych obrázkov, kde sú viaceré obete a výsledok je taký, že nemôžete z toho identifikovať, kto je obeť. Takže to všetko E, spôsobuje to, že sú argumenty, že to, že keď nemáte obeď, tak nemôžete, nemáte koho trestať. Avšak e, naše dôkazy e, potvrdzujú, že obrázky detského zneužitia sú veľmi dôležitým krokom, že teda ak sú tam aj takéto počítačom upravené obrázky, tak sú tam aj tie realistické obrázky. A páchatelia tejto detskej pornografie takisto boli e, potvrdení, že aj v reálnom živote teda páchajú tento trestný čin nie len virtuálne alebo na počítači. E, ale veľmi ťažko sa to teda dokazuje, ťažšie sa to dokazuje napokon v, v reálnom živote, než e, na tom virtuálnom, v tom virtuálnom svete, pretože tam to na tom počítači je viditeľné, na, je to, je to na hardisku. Ďalej teda e, prevencia. Plne súhlasím s tým, že prevencia je veľmi dôležitá. To, čo počujeme o prevencii, sú s tým určité konkrétne otázky, ktoré súvisia s trestnoprávnymi otázkami. Na jednej strane sú povinnosti členských štátov zabezpečiť e, programy prevenčné pre e, sexuálnych páchateľov, ktorí bez ohľadu na to, e, e, aký dlhy majú trest odňatia e, slobody, raz zase výjdu von z väzenia a budú môcť páchať túto trestnú činnosť. Takže to treba zamerať tam na túto prevenciu. Ďalej je otázka prenosov údajov o teda záznamoch z registra trestov tie osoby, ktoré už boli v nejakej krajine e, diskvalifikovaní z práce s deťmi a podobne, tak aby sa tieto informácie šírili alebo dostali ku všetkým členským štátom, aby vedeli, že táto osoba má takýto záznam ale samozrejme, že e, prečo to nie je takisto v týchto ustanoveniach, je to preto, lebo to spadá pod smernicu o alebo ktorá spadá po trestné právo. Ehm, my máme DG pre ehm, ehm, internetovú spoločnosť a tam sa pracuje na tom, aby e, sa zabezpečil bezpečnejší internetový program a tam e, je potrebné zvyšovať os, alebo šíriť osvetu o týchto otázkach a bezpečného internetu e, zabezpečovaním rôznych E, horúcich liniek, ktoré boli založené vo všetkých členských štátoch, e, kde sa deti takisto môžu obrátiť, alebo kde sa každý môže obrátiť v prípade odhalenia um, takejto činnosti. Čiže to je napríklad efektívny spôsob boja, avšak ale chcela by som povedať, že teda ten nástroj, trestno, ktorý práv, spada pod trestnoprávnu um, otázku, nie je ale nástroj, ktorý môžeme použiť, pretože právny základ uh, je taký, že to spada pod uh, kompetenciu členských štátov. Uh, na, a napokon by som teda už, um, týmto by som teda skončil. Ešte by som raz v závere zopakoval, e, že náš e, záväzok veľmi úzko spolupracovať s Európskym parlamentom naďalej trvá. E, my naďalej budeme viesť zami dialog. Možno, že teda vás my nebudeme pozývať, ale vieme, že vy budete mať koncom septembra veľmi dôležitý hearing v parlamente k týmto otázkam, kde bude zase bude vynikajúca príležitosť veľa vecí si prejednať aj prejednať túto tému, ktorá je aj z technického hľadiska veľmi komplexná budeme môcť e, diskutovať rôzne konkrétne otázky a máte plné právo byť e, absolútne dobre informovaní o tom, o čo ide v týchto otázkach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, to bolo nabité informáciami, bolo to aj veľmi zrozumiteľné, e, predovšetkým pre tých, ktorí nemajú nejaké hĺbšie znalosti. Myslím si, že dnešok eh, nám otvoril oči, poukázal na eh, široké spektrum aspektov eh, tejto témy. No a treba skutočne veľmi dobre zvážiť, kedy a ako sa zaoberať témou prevencia. Aj k tomu by ste mali poskytnúť určité podnety. Ešte za komisiu sa hlási ďalší pán. Dobré eh, ráno, dámy a páni. Takže e, využijem privilegium e, použiť ten najčastejšie používaný jazyk v tomto výbore. Ja som e, z útvaru pre informačnú spoločnosť, konkrétne so zameraním sa na médiá. Treba si uvedomiť, že máme rozpracovaných viacero programov. Pôsobíme najmä v oblasti prevencie. Musíme si uvedomiť, že ostatných 10 rokov sa mnoho zmenilo No a bolo by na najvyš žiaduce, aby, aby niektoré členské štáty sa oveľa viac angažovali. Máme veľké problémy s tým, že e, tie organizácie, ktoré sú v rámci tej sieti, siete, e, ktorá sa vlastne e, venuje tej informačnej spoločnosti, nedostávajú nič od štátu, nedostávajú žiadnu podporu a to je neúnosná situácia. Nemôže EÚ desiatky rokov e, e, dotovať takéto organizácie e, a, a pritom domovské členské štáty nedajú ani korunu. Máme máme mm, in-hope, máme také, také priame linky, na ktoré sa môžu obracať občanie. Máme 100 tisíc 000 100 eh, tisíc avíz o pedofiloch. Tých 100 tisíc sú aj tí, čo sa potvrdili ako, eh, ako eh, skutočne takéto, takýto, takto orientovaní ľudia. Ale niekedy sa to zdá ako boj proti veterným mlynom Skutočne už mnohé roky sa vyvíja úsilie, aby sme sa zbavili e, určitých e, obsahov na internete. Mysleli sme si už pred viacerými rokmi, že by to nemala byť ťažká vec, ale viac menej sme veľmi nepokročili. Virtuálny svet e, virtuálny svet by nemali regulovať iní ako tí, čo, čo regulujú, kontrolujú reálny svet. Musíme si uvedomiť, že Polícia by mala konať aj v tejto veci. No ale e, je veľmi tenká čiara medzi kontrolou a cenzúrou. Viete, hovoríme o, blokovaní, hovoríme o e, vymazávaní. Musia tu platiť jednotné pravidlá hry vo virtuálnom svete aj v reálnom svete. Inak sa nič nezmení. Ešte jedna poznámka e, k otázke e, jednotnej e, minimálnej sadzbe trestov viacerí poukázali na to, že tie najproblematickejšie snímky alebo pornografický materiál sa presúva v rámci uzavretých, uzavretých sietí alebo zoskupení. Konzument v členskom štáte A si vymienia s konzumentom krajine B nejaké obrázky. V krajine, A je za to trest 3 mesiace, v krajine B e, je trest 2 roky. To je veľký rozdiel. Bolo by dobré, keby EÚ vyslalo na celosvetovej úrovni jasný signál, že chce E, ako si ujednotiť e, tú výšku sadzieb. A taký trend by mal byť aj na tej svetovej úrovni. E, myslím si, že ste zarezonovali v mysliach viacerých kolegov tu sediacich. Vidím, že sa ešte raz hlasí komisia. Prepačte, ja som, sa, ja som opomenul otázku trestov čo nás viedlo k stanoveniu určitej sadzby trestov. To umožňuje Lisabonská zmluva, aby sme sa k tomuto vyjadrili, aby sme niečo také navrhli. E, hovoríme o určitom vývoji európskeho trestného práva. Môžeme vlastne stanoviť minimálnu, maximálnu sadzbu. No a čo to znamená, ak, pre, e, ak v prípade určitého trestného činu smernica hovorí o minime, minimálnej maximálnej sadzbe 5 e, rokov. Pre členský štát to znamená, že v trestnom zákonníku by mali mať maximálny trest 5 rokov alebo viac. Nie menej. To je tá podstata. E, a to vlastne navrhujeme. Čo nás k tomu viedlo? Ako už povedal kolega, sú obrovské rozdiely v trestoch, v trestných sadzbách v členských, v členských štátoch od dvoch rokov až po 15 rokov pre jeden a ten istý trestný čin. No a um, týmto vlastne uh, uznávame, že existuje závažná trestná činnosť, ktorá uh, v mnohých prípadoch nie je dostatočne uh, silne alebo prísne E, odsudená. Čo sa týka trestnoprávnej zospovednosti právnych osôb, snažíme sa vychádzať z existujúcich nástrojov. E, takéto ustanovenie ohľadom trestnoprávnej zodpovednosti právnych osôb tak sa objavilo aj v iných legislatívnych aktoch. Aj tu sa to objavuje a je to e, súčasť určitej, určitého konzistentného postupu, určitej dôslednosti pri takomto druhu trestnej činnosti. Rád by som poukázal na to, že jeden e, z nových trestných činov, ktorý sme sa snažili, e, ktorý sme snažili odresovať, je tzv. E, detská detská pornografická turistika, to znamená vycestovaním, e, ide o vycestovanie do e, zahraničia za účelom e, vlastne využívania a zneužívania detí. Ďakujem. Myslím si, že tento vstup bol nevyhnutný, veď viacerí sa na to dopytovali. Pani McLaughlin, máte slovo. Chcela by som to len objasniť. Takže keď hovoríte o maximálnom treste, tak vlastne myslíte plný rozsah e, po trestu, hej? Maximálny, e, to znamená, že nemôžete ho presiahnuť, hej? My hovoríme len o ustanovení v nadväznosti na štatút, pokiaľ ide o trestné zákonníky členských štátov. Ako sa to potom zapracuje, to samozrejme závisí od trestného systému um, patričného členského štátu. A samozrejme, že sú uh, krajiny, kde je možné, aby vás prepustili uh, na základe nejakého na základe dočasného nejakého, je to proste podmienené prepustenie. Hovoríte o minimálnom, maximálnom. Áno, tu hovorím o minimálnom, maximálnom treste. Ja si myslím, že európske trestné právo je veľmi komplikované. Ešte raz chcem opakovať, keď v tejto smernici povieme, že je to trest minimálne 5-ročný, pretože takýto je jazyk, aký používa táto smernica, to bude znamenať, že trestný zákonník krajiny A Um, musí patrične potrestať takýto špecifický trestný čin uh, trestom 5 rokov alebo viac uväznenia. A ak e, je to krajina samozrejme, ktorá má ďaleko tvrdšie e, tresty, tak odsúdi pravdepodobne na viac. Ale hovoríme o tom, že vlastne ten maximálny trest nemôže byť nižší, ako je to, čo my sme stanovili v našej smernici. Pani Larkin, môžete si byť istá, že budeme musieť v podstate, ten e, štát bude musieť akceptovať tento minimálny, maximálny trest. Pani Herbert, ďakujem vám za veľmi konštruktívnu diskusiu, za veľmi dobrú diskusiu, ktorá tu dnes do obedu prebehla. Ešte e, niekoľko veľmi stručných pripomienok. Som veľmi prekvapená e, po stanoviskom komisie, pretože na jednej strane hovoríte o prevencii a na druhej strane hovoríte, že vlastne idete nejakým spôsobom ovplyvňovať trest E, ty a tak ďalej. Ja si myslím, že tá otázka prevencie zohráva naozaj rozhodnú úlohu a že naozaj by sme mali tú prevenciu presadzovať a nekonať na iných e, miestach. Pokiaľ ide o tresty, ja si naozaj myslím, že by bolo veľmi rozumné, keby sme v Európe e, vypracovali vlastne jednotný takýto trestnoprávny systém, ale samozrejme, že sa ak to chceme spraviť, nemôžeme sa potom zamerať len na jednu oblasť, pretože nám to jednoducho nepomôže a bude to v podstate viesť len k mnohým e, nekonzistentnostiam a preto som veľmi vďačná našemu kolegovi, ktorý povedal, za, povedal, že nás podporuje a že skutočne musíme tieto veci nespustiť zo zretela, pretože je to naozaj základná vec v nadväznosti na spravodlivosť a pokiaľ ide o zneužívanie detí, to považujem za mimoriadne dôležitú vec. A pokiaľ ide o dĺžku trestu, o tom by sme mohli veľmi dlho debatovať. Základným problémom je to, že tu nejde o otázku um, toho, že vlastne ideme trestať niekoho, uh, Eh, za eh, to, že vlastne sa snaží presadzovať nejakú slobodu prejavu. Samozrejme, že pokiaľ ide o eh, zverejňovanie takýchto obrázkov na internete, je to trestné konanie a potrebné je proti tomu niečo spraviť, ako povedala aj pani Johani. Nie je to len otázka týchto databank, ale v ist tých štátoch v podstate to funguje s tým vymazávaním e, takéhoto obsahu veľmi rýchlo. A ja si myslím, že ako náhle, ak sa takéto obrázky objavia, by ma, sa mali vymazávať. A pokiaľ ide o blokovanie, e, tam vlastne nejde len o detskú pornografiu a o násilie voči deťam, ale tam ide o to, že takéto blokovanie v podstate sa dá využívať aj na blokovanie komunikácie. A myslím si, že komisia by sa mala nad tým zamyslieť. A toto sme v podstate zažili v Nemecku a o tejto otázke sme naozaj veľmi dlho diskutovali. A rozmýšľali sme nad tým, že ktoré stránky by sa mali v podstate takýmto spôsobom zablokovať, pretože sú aj isté obsahy, pri ktorých nejde o pornografiu alebo zneužívanie, ale ktoré jednoducho sú nepríjemné. Takže komisia skutočne by sa mala nad tým zamyslieť a musíme skutočne spraviť všetko preto, aby sme posilnili medzinárodnú spoluprácu a pokiaľ máme dohody e, v istých oblastiach z USA, s inými krajinami, myslím si, že by sme mali v podstate e, sa zamyslieť nad tým, že či by to nemohlo fungovať aj v tejto oblasti a skúsenosti nám celkom jasne ukazujú, že je možné takýto obsah pornograficky veľmi rýchlo vymazať, ak to chceme vymazať. A e, v podstate častokrát vlastne e, človek e, nájde na internete rôzny obsah, ktorý v podstate by veľmi rád tam nevidel. To veľmi dobre viete, presne tak, ako to viem aj ja a potom samozrejme, že tam ide o otázku toho, že nielen, že by sme mali na webe v podstate očistiť e, e, ten priestor od takýchto e, obsahov a všetko to, čo v podstate sa neodohráva, tak povediať, vo verejnom priestore, tomu by sme mali vlastne venovať ďaleko väčšiu pozornosť, pretože je tam veľmi veľa nie veľmi príjemných vecí, ktoré tam človek nájde. A skutočne sa musíme začať rozprávať o tom, že či skutočne chceme budovať takúto infraštruktúru v Európe. Ja som absolútne proti tomu a bolo by dobre, keby sme mohli aspoň povedať, že nechceme v podstate, aby e, sa takéto veci tu objavovali. Samozrejme, že nechceme e, zabraňovať v podstate Eh, istým veciam, ktoré sa dejú v Spojenom kráľovstve alebo niekde inde, ale jednoducho by sme mali v podstate Prepačte, ale jedna hlúpa chyba sa mi stala. Možno, že vám to napadlo. Pokiaľ ide pozmenujúci návrh 14, uh, eh, eh, odsek 2, B a I, tam v podstate je pojem, ktorý tam vypadol, a reálne zobrazovanie. To bola chyba v podstate, pretože tam ide v podstate o reálne simulované takéto e, sexuálne zneužívanie. A tam v podstate ide o to hlavne, že e, sa to týka osoby, ktorá je mladšia ako 18-ročná. To bola tá chyba, na ktorú som vás chcela upozorniť. Myslím, že by sme mohli v tomto ešte pokračovať, hovorí pani predsedajúca, ale do 12. prepačte, 16. júla budúceho piatku máte čas predložiť pozmenujúce návrhy. Rozprava sa bude ešte ťahať ďalej, pretože až 28. septembra v podstate budeme hlasovať o tejto záležitosti tu vo našom výbore. Takže v piatok eh, na budúci týždeň to je lehota na predkladanie podmenujúcich návrhov a 28. septembra sa bude o tomto hlasovať. Veľmi pekne ďakujem komisii za ich veľmi eh, rozumné pripomienky a eh, skutočne sa vám ospravedlňujem za to, že som takáto tvrdá, ale naozaj veľmi E, intenzívne e, sme vás vnímali. Veľmi pekne ďakujeme komisii, ďakujeme našim kolegom, ktorí spolupracovali s nami aj ako tieňoví spravodajci. Dostávame sa k poslednému bodu dnešného programu Iniciatíva občanov. A položila som si otázku, čo to vlastne môže znamenať. No, keď sa začnete zaoberať touto témou, tak vlastne zivi, zíde, zistíte, aké sú všelijaké pasce v tej Lisabonskej zmluve. E, nielen to, čo a ako má robiť pani Eštonová, ale objavuje sa tam aj iniciatíva občanov. Mnohí sa toho chytili ale potom je tá otázka znie, kto je občanom, kto má právo to podpisovať, kto bude kontrolovať, či ten, čo podpísal, je občanom a tak ďalej a tak ďalej. Ja si myslím, že kým sa toto stane skutočnosťou, uplynie ešte veľa času. E, dáme slovo spravodajkyni e, pani Roža Grefin Fontún. E, Odrazu v... Tuny, ďakujem vám, pani predsedajúca. A Hneď úvodom e, by som chcela povedať, e, že 100% súhlasím s tým, čo práve povedala e, predsedajúci iniciatíva. Iniciatíva občanov sa považuje za jeden, jednu z najdôležitejších inovácií, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, ale je tam absolútne nedostatočne vyprofilovaná, zadefinovaná a jednoducho je teraz snaha zasadiť to do nejakého jednoznačného rámca a ide o to, aby občania získali viac práv, ale musíme predísť tomu, aby nezažili obrovské sklamanie. My e, skutočne chceme e, zabrániť tomu, aby komisia bola zavalená tisíckami nápadov, návrhov, tzv. iniciatív, aby e, e, komisia e, sa nemusela vyjadrovať k veciam, za ktoré vlastne nenesie zodpovednosť. Znie otázka tak, ako má vyzerať takáto iniciatíva občanov. Mali by sme sa preto venovať niekoľkým základným témam, ale budem zrejme znieť dosť, dosť filozoficky. Poprvé, na čo je to vôbec tej Lisabonskej zmluve? E, no, pokiaľ sa nemilím, bolo to z toho dôvodu, že už roky tvrdíme, že treba priblížiť občanov Európy alebo Európu občanom. Uh, a jednoducho občania ukazujú prstom, že tí tam hore rozhodujú a my nemáme slovo a to už e, celé roky e, rezonuje a preto e, vlastne padlo také rozhodnutie, dajme iniciatívu občanov, ide tam teda samozrejme o splnenie kritéria milióna podpisov. Komisia predložila koncepciu, eh, prebehol celý rad konzultácií a rozmýšľalo sa o tom, aký rámec eh, je na to nevyhnutný. No a to je vlastne eh, prvá vec, na ktorú chcem obrátiť vašu pozornosť. Ak som to prečítala správne, Existuje okolo 300 mimovládnych organizácií, ktoré reagovali na výzvu komisie v súvislosti e, s touto iniciatívou občanov. A e, samozrejme to e, neznamená, že rovnocene sú zastúpené regióny alebo členské štáty. To znamená, že existujú také okruhy občanov alebo regióny, kde ani netušia, že také niečo existuje. A preto si myslím, že sú v tom veľko, veľké nedostatky. E, e, myslím si, že mali by sme proaktívne vystupovať, mali by sme sa snažiť zistiť e, názory širšieho spektra, pretože tie reakcie, ktoré boli zozbierané, nepredstavujú dostatočne široké spektrum adresátov, tých občanov. No a musím povedať, že v tomto výbore e, sme zodpovední za komunikáciu. Za komunikáciu s občanmi EÚ. Ja sa teda pýtam, e, kto má poskytovať občanom informácie o iniciatíve občanov. Kto má informovať občanov o tejto iniciatíve občanov, ako to má fungovať, ako, ako sa má zrealizovať tá podpisová akcia kde to majú podpisovať. E, treba využiť informačné siete, ktoré existujú v Európe. E, e, Europe Direct, zastúpenia Európskeho parlamentu, komisie na úrovni členských štátov. Treba využiť tieto kanály. v našom stanovisku máme len čas do septembra. Dovtedy by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako sa chceme obrácať na občanov, čo dokážeme urobiť, čo nedokážeme urobiť. Ako predísť tomu, aby sme boli zahltení tisíckami iniciatív, ktoré stojí na bratkých nohách pretože mohlo by to skončiť ako fiasko a mohlo by to skončiť obrovským rozčarovaním občanov. Musíme stimulovať občanov, aby participovali na eh, akoby zákonodárstve EÚ. Musíme mobilizovať občanov. Musíme zároveň mať, mať jasno v tom, za čo je ten či onen e, kompetentný. E, musíme nejakým spôsobom vyprofilovať registráciu. Komisia môže odmietnúť iniciatívy, ktoré nesúvisia s európskou politikou. Ale e, nie sú zadefinované kritéria, na základe akých kritéria sa to má posúdiť. E, niektorí hovoria, že to, aby vôbec niečo mohlo byť aj zamietnuté, tak e, musí byť to e, podporené predložením určitého návrhu zo strany občanov, kde je najmenej 300 tisíc podpisov alebo ešte viac. Jednoducho je to nejasné, kto to môže kto môže byť e, vlastne tým autorom tej iniciatívy? Musí to byť právna, právnická osoba alebo fyzická osoba? Skutočne tých otáznikov je tu nespočetne veľa. Zároveň, aký čas, aká lehota je stanovená na zozbieranie týchto podpisov? Pozrela som si na e, ten formulár, neviem, či ste sa aj vy s ním oboznámili. Viete, na získanie jedného podpisu e, e, vlastne musí sa vytlačiť, musia sa vytlačiť štyri strany papiera. No, skutočne chránime lesy. To teda je pravda. To musíme zjednodušiť. Predsa e, štyri papiere potlačené kvôli jednému podpisu, to je neúnosné. bolo povedané a to e, vlastne vzniklo e, z, z e, podnetu Lamasura, aby skutočne sa, sa táto koncepcia, koncepcia iniciatívy občanov podrobí určitému revidovaniu, prehodnoteniu. Ja dúfam a som presvedčená o tom dokonca, že Európsky parlament v tejto veci nesie veľkú zodpovednosť a e, musíme vdýchnuť život do tohto mechanizmu. My by sme mali byť akýmsi informačným kanálom pre občanov, aby občania vôbec vedeli, že to existuje Teda veľmi citlivo treba zvážiť e, znenie toho stanoviska. E, nemôže byť komisia zahltená obrovským množstvom iniciatív, ktoré nie sú konštruktívne, ktoré nemajú zmysel, ale na druhej strane nesmieme zahatať cestu takýmto iniciatívam, pretože môžu po, po, môžu prispieť k zlepšeniu Európy, môžu slúžiť ako dôležitý e, kanál cez ktorý sa ozýva hlas občanov. Musíme ťažiť z toho, čo už máme k dispozícii. Existujú informačné strediska, existujú zastúpenia európskych inštitúcií. Tie by mohli poslúžiť na prospech veci. Začiatkom septembra chcem vám predložiť dokument na túto tému a očakávam vaše pripomienky a teším sa na ďalšiu prácu e, v tejto oblasti. Pani Hannibal. Ďakujem pekne. Pani Anála nemôže tu... Tu dnes nemôže byť, tak ma požiadala, aby som za ňu vystúpila. Stanovisko výboru pre kultúru by sa malo sústrediť predovšetkým na tie oblasti, kde e, môže tento výbor využiť svoje kompetencie, čo samozrejme dáva aj zmysel a s tým môžeme všetci súhlasiť. A prvou z týchto úloh je práve otázka komunikácie. Hm, Európska iniciatíva občanov má určité konkrétne pravidlá a tieto pravidlá by mali byť e, využité pre prospech e, verejnej diskusie aj s organizáciami občianskej spoločnosti. Nemalo by to byť obmedzené len čisto na byrokratickú úlohu, a pretože hlavným cieľom tejto iniciatívy občanov je vytvoriť ten európsky e, priestor pre verejnosť. A e, musíme zabezpečiť to, aby sa to nestalo len nejakým nástrojom veľmi veľkých veľkých medzinárodných organizácií, ktoré potom e, vlastne z toho sa potom stáva taká byrokratická záležitosť. Ale my by sme práve chceli, aby táto iniciatíva bola naozaj e, vypočutím hlasu občana. E, s tým, čo povedala pani Adalová, a mali by sme teda e, pod podporiť e, iniciatívy a mať e, v tom zmysle, že mali by byť, e, mal by to byť taký nejaký zjednodušený systém, že by mohla byť jednodušená, jednodušený systém registrácie aj z overovania podpisov, takisto aj preklad všetkých úradných jazykov EÚ by mal byť zabezpečený, čím by každý rozumel v tomuto návrhu vo všetkých členských štátoch a takisto aj bolo by treba zvýšiť podporu podporu. Takže určite je dôležité mať všetko preložené do všetkých úradných jazykov. A samozrejme tam, kde sú návrhy, ktoré sa týkajú aj jazykov menšín VÚ, e mali by sme mať e, aj tieto preklady do týchto konkrétnych jazykov za tých konkrétnych okolností. Takisto by sme mali zahrnúť aj alebo zapojiť mladých ľudí, že nechceme niekomu, niekomu brániť alebo obmedzovať prístup. Naopak práve chceme zabezpečiť čo najväčšiu účasť mládeže, pretože oni tiež sa môžu zúčastňovať tohto procesu a mali by sme ich podporovať. My si myslíme, že medzi, minimálny vek by mal byť vek 16. Viem, že niektorých členských štátoch si myslia, že to je prískoro, ale ja si myslím, že ten 16. E, tý rok už je niečo, ale vyjadruje mládež, ktorá už môže vyjadriť svoj názor. A mali by sme motivovať e, mládež, aby sa teda zúčastňovali takýchto iniciatív a to by sme určite mali podporiť. Takisto by sme mali aj zvýšiť demokratický prvok tohto všetkého. To znamená, že už sme znížili počet členských štátov, teda na štvrtinu, to bude už len sedem aby sme teda zabezpečili väčší prístup a myslím, že s, tomu súhlasil, s tým súhlasil aj výbor pre regióny a mali by sme to teda podporiť. A čo sa týka demokratického orgánu, ktorý bude zodpovedný za občanov v Európskej únii, tak my, Európsky parlament, my sme ten demokratický orgán, my by sme mali vyslať jasný signál, že e, táto iniciatíva, že toto je iniciatíva, kde by sme chceli zabezpečiť účasť občanov a ak chceme podporovať účasť ľudí, tak musíme však mať aj nejaké kritériá, teda priateľnosti tých e, iniciatív a momentálne e, je to je to, je to 5 tisíc podpisov na získanie podpory pre určitú iniciatívu a to by sme teda asi podporili. Ďakujem. A pani Beržie. E, merci, madame la présidente. Moi aussi, je suis... Ďakujem, pani predsedajúca. Ja súhlasím s predrečničkou aj s tým, čo bolo povedané v úvode a nebudem teda zopakovávať eh, už veci, ktoré tu boli povedané aj s pravodajkyňou. Ja, ako som povedala, súhlasím do veľkej miery s tým, čo bolo povedané a chcela by som poďakovať spravodajkyni aj um, za spoluprácu s ňou a myslím si, že v týchto otázkach eh, tu u nás vládne veľký konsenzus. Um, celkovo sa musíme pozrieť, že akým spôsobom prispieva takáto vec, ako je iniciatíva občanov a čo prináša. No zatiaľ e, nič, pretože my ako si vytvárame dojem, že občania môžu čosi ovplyvniť, ale v podstate napokon e, napokon e, je, by to mala byť teda tým, my tým ich strašne obmedzujeme, čiže tá iniciatíva by mala byť e, možnosť e, na čokoľvek, nech sa, keď sa občania chcú niečomu vyjadriť, nech sa vyjadria. A nemali by sme ich teda obmedzovať. A ne, my musíme teda občanom vysvetliť, aké sú kompetencie jednotlivých inštitúcií a čo všetko napokon pre nich môže urobiť Európska únia a čo pre nich robiť nemôže. A jednou z e, našich kompetencií tu, v tomto výbore, je otázka o európskeho občianstva. Touto otázke sa tu venujeme a e, súhlasíme s tým. A takisto k otázke veku, myslím si, že tých e, vek 16 to by bolo v poriadku chceme čo najviac odstrániť tú byrokraciu, aby sa mohol zúčastniť eh, teda čo najväčší počet občanov, lebo my chceme podporovať občanov, aby to využili, aby sa toho zúčastnili, keď majú problémy, či majú problémy s osobnými údajmi, alebo z otázky osobných údajov môžu byť určité riziká takisto by zjednodušený systém overovania podpisov, čiže malo by to byť e, jednoduché, malo by to byť e, určené pre hlavne v prospech osvety občanov. A myslím si, že ak by sme to mali využili týmto spôsobom, tak parlament bude musieť e, veľmi sledovať, aké budú dôsledky tej, takýchto iniciatív, lebo môže napokon nám sa veci vymknúť aj z rúk.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 inštitúciou, ktorá je najvhodnejšia pre presadzovanie tejto témy, je práve Európsky parlament. A ten má arzenál informačných kanálov a je našou povinnosťou využiť tieto informačné kanále, kanály. E, musíme hľadať riešenia, nie pochovať tento mechanizmus, mechanizmus. Napríklad do budúcnosti mala by byť možnosť dať svoj podpis aj elektronickou cestou. E, mali by sme e, predchádzať e, tomu, že obrovské objemy papiera sa na to spotrebujú. Aj elektronický podpis by mala byť možnosť. Ďalej chcel by som poukázať na otázku kvalitu návrhov alebo predmetov týchto iniciatív nemali by, nemali by byť témy vymedzené a priori, ale musia mať konštruktívny charakter, mali by, mal by byť zakla- e, stanovený nejaký základný limit pre vôbec zaoberania sa tou iniciatívou a to by bolo 40 tisíc podpisov. Ide predsa o to, aby tieto iniciatívy boli dobre formulované aj z toho právneho pohľadu. Ďakujem. Pani McLaughlin. Strongly... Spojené kráľovstvo veľmi podporuje túto iniciatívu a naozaj si myslím, že by to pomohlo v riešení e, istého deficitu, pokiaľ ide o demokratický prístup ale máme isté problémy s tým, ako to momentálne vlastne e, vyzerá, pretože to e, prináša veľké, e, veľkú záťaž na členské štáty a občanov. A ja som presvedčená, že by sme mali počúvať tých ľudí, ktorých zastupujeme. A toto je vlastne jeden z prostriedkov, ako by sme to mohli robiť. Ja si myslím, že tam je v podstate aj tá bariéra v nadväznosti na počet Eh, tých podpisov, ktoré sú nevyhnuté na to, aby sa ľudia zapojili do patričného procesu a tak ďalej. Ja si myslím, že musíme byť veľmi transparentní a komisia v podstate je eh, transparentná v tom, že čo je priateľné a čo nie je priateľné. Ak ste zozbierali, povedzme, tých 50 tisíc eh, podpisov, ehm, alebo viac, e, čo potom vlastne budeme s tým robiť. Ak získame povedzme milión e, podpisov, čo sa potom stane a v akom časovom rámci, pretože naozaj v podstate by sme e, mali s tým niečo urobiť, pretože oni budú očakávať, že niečo spravíme a veľmi nám to v takomto prípade nepomôže. Kolega Cver. Ďakujem vám za e, slovo, pani predsedajúca. V prvom rade e, niekoľko všeobecných myšlienok, pokiaľ ide o túto iniciatívu. Nie sú dôvody e, nejaké preto, aby sme boli proti tejto iniciatíve z akéhokoľvek dôvodu, pretože Európska únia sa stáva demokratickou komunitou nie je to samozrejme porovnateľné so štátom, ale faktom je, že títo občania sa môžu zúčastňovať demokratického procesu prostredníctvom volieb, volieb do parlamentu alebo prezidentských volieb, potom sa môžu zúčastňovať referend a takisto môžu predkladať rôzne iniciatívy. A Lisabonská zmluva zavádza vlastne e, tento tretí prvok, to znamená túto iniciatívu občanov. Všetky tie pripomienky, ktoré sme si tu vypočuli, vlastne pomáhajú k znižovaniu demokracie v Európe. A to je mimoriadne dôležité, pretože prechádzame teraz krízou, ekonomickou, finančnou, politickou krízou. A vždy, keď príde k nejakej kríze, ľudia strácajú dôveru v inštitúcie a aj v demokratické inštitúcie. A práve preto v podstate vidíme eh, vznik rôznych eh, antidemokratických eh, hnutí, neonacistického hnutia a tak ďalej, pretože tí sa snažia v podstate otriasť demokraciou aj v Európskej únie. únii. A niektoré výskumy v podstate naznačujú, že podpora demokracie klesá. Žijeme v čase E, poklesu a nie e, ďalšieho rozvoja demokracie. Ekonomist e, urobil takúto, takýto prieskum verejnej mienky a celkom jasne sa ukázalo v rámci tohto prieskumu, že podpora demokracie klesa. Preto by sme mali túto iniciatívu podporovať. Ale samozrejme, že pokiaľ ide o túto smernicu, sú tam isté problémy. Komisia snaž, to snaží komplikovať do takej miery, do akej je to možné. Ja si naozaj myslím, že to nie je dobre, pretože Nemali by sme v podstate e, pod e, ceňovať nejak tieto veci, pretože 300 tisíc e, podpisov, to je veľmi veľa. Ja si myslím osobne, že je to až príliš veľa na takúto iniciatívu. Aspoň o 100 tisíc podpisov by to malo byť menej, pretože predtým sme počuli o iných číslach, jedna tretina všetkých členských štátov by sa mala v tejto iniciatívy zúčastniť. Nie je to veľmi dobré, ale nie je to ani také strašne zlé. Pretože keď naozaj um, by sme sa dotkli takýchto kritérií uh, priateľnosti, tak potom všetci občania vlastne nielen uh, by malo by ísť o všetkých občanov, nielen o skupinu nejakých krajín z nejakého regiónu. Ja som samozrejme za to, aby sa zjednodušili tieto postupy. Nemali by sme tieto postupy ďalej e, komplikovať. Rada aj komisia by mali v podstate trošku zmeniť svoje stanovisko podľa môjho názoru. Ďakujeme pani, pani pekne. E, ja súhlasím s tým, čo povedal pán Zver pred chvíľočkou, že naozaj 300 tisíc podpisov je veľmi veľké číslo, možno by sa to malo stanoviť na nejakých 50 tisíc alebo 100, ale je otázne potom, či by dokázali e, tí ľudia, ktorí by zbierali tú občiansku iniciatívu, by dokázali dosiahnuť ten počet, ktorý je potrebný. Ale je veľmi dôležité zadefinovať, čoho sa môže a nemôže táto iniciatíva týkať. Mne sa osobne veľmi páči návrh, že sa nesmie dotýkať primárneho práva Európskej únie, čiže zmluv, lebo hneď potom máme určite na 100% prvú iniciatívu zmena sídla Európskeho parlamentu zo Štrasburgu. Ja by som ju osobne podpísala, ale naozaj vieme, aké je veľmi ťažké, aby sa 27 štátov dohodlo na nejakej zmluve. Vieme, čo bolo s Lisabonom, preto je veľmi, veľmi dôležité naozaj, aby sa to nesmelo dotýkať týchto vecí. Ale inak podľa mňa ne, nemalo, nemali by sme stanovovať témy, ktorých sa môže občianska iniciatíva týkať. Malo by to byť naozaj na občanoch. Treba iba zadefinovať, čoho sa nesmie. A veľmi dôležité je to, čo hovorila pani McClarkin pred chvíľočkou, že e, je dôležité zadefinovať, ak aká bude následný, následný krok po skončení iniciatívy, keď zozbierajú dostatočný počet podpisov. Čo sa potom stane? Ako bude záväzná táto iniciatíva? Či komisia musí konať a ako musí konať? Či sa má zaoberať e, problematikou, alebo či musí prijať nejaké nariadenie alebo nejaké stanovisko k tomu. Či toto je veľmi dôležité vyšpecifikovať. Ďakujem vám pekne. Elnök asszony, tisztelt kollégák, csak egyetérteni tudok. Vážení kolegovia, môžem iba súhlasiť s tým, čo tu odznelo. Naozaj, musíme zvyšovať demokraciu v EÚ a podobne musíme zvyšovať aj úlohu, ktorú zohráva v rámci EÚ Európsky parlament, pretože sú to práve členovia parlamentu, ktorí predstavujú vlastne demokraciu v rámci EÚ. Nedávno sme prijali tu v parlamente e, jedno uznesenie, ktoré sa zaoberalo baníctvom a baníctvom e, v EÚ. Išlo v podstate o používanie kianidu a, a Európska komisia a samotný komisár toto uznesenie upravili a povedali, že bude možné používať takúto e, banskú technológiu, ktorá e, sa v podstate spája s kianidom. A toto je v podstate len jeden príklad. A parlament v prípade, ak sa zasahuje do jeho kompetencií, tak v tom prípade v podstate prichádza k istým problémom v nadväznosti na demokraciu, pretože parlament jasne rozhodol proti tomu. A podľa môjho názoru to jednoducho e, bolo len obhajovanie istých hospodárskych záujmov. A toto sú rozhodnutia, ktoré samozrejme majú dopad e, a sú e, proti chodné proti názorom občanov, respektíve proti názorom členov Európskeho parlamentu. A z tohto dôvodu musíme naozaj v podstate posilňovať túto parlamentnú demokraciu a demokraciu v spojení s občanmi, pretože Európsky parlament je v najlep- má to najlepšie postavenie, ako posilňovať vlastne takúto iniciatívu občanov. Ďakujem vám. Ja si naozaj myslím, že by sme mali teraz e, nechať pani Rožu Gréfin von Thun pracovať do septembra, ale chcem v podstate povedať, že mám veľké, veľké obavy. Veľké obavy, pokiaľ ide o efektívnosť, veľké obavy v nadväznosti na e, sklamanie, ktoré by sme mohli vyvolať v súvislosti s týmto. A všetci tí, ktorí sa tohto zúčastňujú, v podstate e, budú mať potom nakoniec pocit, že vlastne sa rozhodlo tak, ako niektorí chceli. A to nie je demokracia. Nie preto, že by som bola proti účasti občanov, ale jednoducho viem a už v podstate máme jedného kolegu, ktorý e, zhromažďuje nejaké podpisy v nadväznosti na e, nedelu a tak ďalej. Ale e, máme tu v podstate ústne vysvetlenia v tomto parlamente, kto je už jedna taká inštitúcia. Ja nepodpisujem nejaké takéto ústne vysvetlenia, pretože ja si naozaj myslím, že moja práca spočíva v práci tohto parlamentu a v príprave legislatívy. A tieto otrasné vysvetľovania, ktoré máme podpisovať, ústavične to ma naozaj rozčuluje, pretože ja si naozaj myslím, aj bez ohľadu na to, že či niekto niečo dobre osvetlí a vyjasní a tak ďalej, že to nie je rozumné. Naozaj musíme robiť veci tak, aby v konečnom dôsledku z toho niečo vzýšlo, čo je naozaj realizovateľné a čo nebude vlastne vyvolávať ešte viac e, problémov a ťažkostí. Ale ja som bohužiaľ pokiaľ ide o iniciatívu občanov, veľmi, veľmi skeptická. A Róža, ak tomu chceš niečo povedať, bohužiaľ sa na to aj ja takto pozerám, prepačte. Budem, budem, budem pokračovať v polštine. Ja sa na to presne takisto pozerám. A ešte, aby som to trošičku skomplikovala, musím povedať, že niekoľko vecí v podstate som tam vôbec nespomínala ale e, malo by to v podstate asi e, s týmto súvisieť, napríklad e, ochrana údajov, pokiaľ ide o podpisy a tak ďalej, pretože samozrejme existujú množstva rôznych dokumentov a tak ďalej, čo sa s tým bude potom diať a čo sa bude robiť s takými občanmi, ktorí povedzme už mnohé roky bývajú v nejakej inej krajine a tieto um, systémy v povedzme, pokiaľ ide o vymazávanie istých údajov, v niektorej krajine je to 15 rokov, v niektorej 16 rokov, čo keď v podstate v jednej krajine sa to vymaže, v druhej nie a tak ďalej. Ja si myslím, že s týmto budeme mať ešte veľmi veľa problémov a myslím si, že pri veľmi dobrej vôli a, a veľmi úzkej spolupráci s niečo s občanmi môžeme dosiahnuť. Pretože na to myslela táto zmluva, ale táto iniciatíva, tá by sa mala považovať za istú šancu. Šancu v nadväznosti na to, že tí občania by mali vážne brať v podstate to, že sú občanmi a že majú vplyv aj na e, zákonodárstvo. Ale prirodzene, že e, je tu vplyv komisia aj rady a rada samozrejme. E, bude na tomto dokumente tiež pracovať, ale predovšetkým na to bude pracovať komisia, preto musíme veľmi úzko spolupracovať. Dostali sme sa na koniec uh, tejto témy, hovorí pani predsedajúca, a ja si naozaj myslím a dúfam, že sa nám podarí vypracovať veľmi rozumný dokument. Takže dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu 11. schválenie rozhodnutí koordinátorov. Myslím si, že je to v poriadku. Dvanáctka má, prosím pekne, niekto ešte pocit s nie, kolegov, že niečo potrebuje povedať. Nie je to tak, tak v tom prípade vám naozaj prajem veľmi príjemné prázdniny a prajem tieto prázdniny aj tlmočníkom a vidíme sa znovu v septembri. S Bohom.